Colleagues, I'm going to make a quick start this morning because we have a very packed agenda. Um, so if you want to take your seats, I'm just going to make... Prosím vás, aby ste zaujali svoje miesta. Pokiaľ ide o program rokovania, tam došlo k niekoľkým zmenám. Dúfam, že budete spokojní s navrhovanými zmenami došlo k následovným zmenám. Bod 12, e, e, ten sa odkladá na zasadnutie LIBE 22. marca na 17.30. Nový bod 13 bol doplnený. Ide o prezentáciu komisie návrhu rozhodnutia Rady o uplatňovaní ustanovení šengenských aký a Bohužiaľ pôjde len o krátky, krátke zasadnutie po obede. Nie je to zvyčajné. Spravodajcom bude pán Melo, teda ak nikto nenamieta, konštatujem, že program rokovania bol prijatý. Pokiaľ ide o jazykový režim, tlmočenie do chorvačtiny a ičiny nezabezpečené. Mm, pokiaľ ide o potvrdenie odporúčania koordinátorov, pravidlo 205. Pán, pán Grisbeck bol zvolený ako nový koordinátor za skupinu ALDI. Gratulujeme jej k vymenovaniu. Pán Lenár z EPP bol vymenovaný ako spravodajca k správe využívanie SIS. Pán Coelho z EPP bol vymenovaný opäť k systému SIS a pán Coelho opätovne ešte k ďalšej téme týkajúce sa SIS. Pani Krisbeck, vzájomné uznávanie zmrazovacích a konfiskačných príkazov. Pani Ernst, pokiaľ ide o nariadenie týkajúce sa ochrany jednotlivcov pri spracúvaní osobných údajov zo strany inštitúcií únie. Pani Lauristín SAD k návrhu nariadenia v súvislosti s rešpektovaním súkromia a ochrany osobných údajov, pán Mel za EPP, k správe o návrhu rozhodnutia Rady o uplatňovaní ustanovení šengenských aký v oblasti SIS v Chorvátskej republike. Vymenovanie spravodajcov pre, spra- pre stanoviska pán Ježek bol vymenovaný k správe o rozpočte 2018 a opravnému rozpočtu 2017. Súhlasíte, kolegovia? Teraz sa dostávame k bodu 3. Delegované a vykonávacie akty. Ide o správu o uplatňovaní a delegovaní právomoci v zmysle nariadenia 10.8 2013, pokiaľ ide o obchodovanie, a využívanie prekurzorov výbušnín. Do, 30, do 1. decembra 2017 musíme zareagovať, pokiaľ si parlament nežela rozšíriť delegovanie právomoci. Táto správa bola povinným krokom po a komisia e, musí predstaviť parlamentu správu do 2. septembra 2017 s tým, že preskúma všetky problémy, ktoré vyplývajú z uplatňovania tohto nariadenia a s tým, že prípadne navrhne legislatívne opatrenia Tam by išlo aj o možnosť rozšírenia rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, aby sa pokryli aj komerční užívateľia a výbušniny, ktoré nie sú na zozname v prílohe 2. Okrem Okrem toho článok 14.2 vyžaduje, aby komisia pripravila správu k delegovaniu právomoci na obdobie 5. na obdobie 5 rokov 1. marca 2013, nie neskôr ako 9 mesiacov pred koncom 5-ročného obdobia. Dnes budeme hlasovať 12.25. Poprosím vás, aby ste mali pripravené svoje elektronické zariadenia. Bod 3 v zmysle zmien. Ide o správa o Dubline, teda spravodajkyňové pani Cecilia Wikström. Krátky úvod. Vážení kolegovia, viete, že v rámci reformy spoločného európskeho azylového systému komisia predložila v maji minulého roku návrh modifikovať nariadenie Dublin 3. Predtým, už poprosím našu spravodajkyňu, pani Ceciliu Wikström, aby nám predstavila návrh správy, chcem kolegom pripomenúť, že ide o postup recast v zmysle pravidla 104 parlamentného rokovacieho rokovacieho poriadku. Následne pozmenujúce návrhy kodifikovanej časti by mali byť výnimočné a vždy by ich malo sprevádzať odôvodnenie. V opačnom prípade budú považované za neprípustné. Takže touto technickou poznámkou už teraz odovzdávam slovo Cecílii, aby nám predstavila svoju správu. Nech sa ti páči. Ďakujem, pán predseda. Vážení kolegovia, Myslím si, že všetci sa zhodneme na tom, že počas uplynulých rokov sme boli svedkami kompletného kolapsu dublinského systému. V zásade ale nikdy aj tak nefungoval tak, ako bolo zamýšľané. Súčasný systém spôsobuje tlaky na členské štáty, ktoré sa nachádzajú na hraniciach EÚ. Často dochádza k destimulácii žiadateľov a vytvára závislosti na prevádzačoch a členské štáty potom neregistrujú potenciálnych uchádzačov len preto, že majú pocit, že budú neskôr povinné preskúmavať ich žiadosti. Návrh komisie teraz ponúka možnosť úplného, úplnej reformulácie dublinského systému. Ja sa domnievam, že je možné mať zorganizovaný a solidný systém v Európe, ale to si vyžiada, aby sme boli všetci dostatočne odvážni, aby sme hľadali úplne nové riešenia a aby sme konečne začali konať. Jedna vec musí byť ale jasná a síce, že čas na oslabené kompromisy, len na to, aby sme mali nejaký kompromis, už toto určite nikdy v teste reality neobstojí tento čas, toto už skončilo, naozaj musíme, musíme konečne nastaviť tento systém správne. Každý členský štát musí sa na systéme zúčastňovať. Príjmanie žiadateľov o azyl nemôže byť zodpovednosti, len hrstky členských štátov. Po druhé, náležitá správa vonkajších hraníc musí byť musí byť opätovne zavedená. To znamená, že hraničné členské štáty musia zavádzať každú osobu, každého žiadateľa a náležite správovať a chrániť vonkajšie hranice únie. Po tretie, sekundárne pohyby žiadateľov sa musia zastaviť. Musíme sa ubezpečiť, že neexistuje žiadna voľná voľba destinácie. A že získať štátu v rámci Európy, to musí prebehnúť len v rámci oficiálneho systému. Systém si potrebuje získať aj dôveru žiadateľov, lepšie informácie, ktoré sa poskytujú v skorom štádiu, e, rozumné právne záruky, ochrana maloletých a zraniteľných osôb a systém, ktorý zaručí rýchly prístup k spravodlivému azylovému postupu to sú hlavné prvky. Pokiaľ ide o konkrétne návrhy, najprv k solidarite a správnemu mechanizmu rozdeľovania. Niektoré členské štáty, a už to niekoľkokrát vystlili, niektoré členské štáty by uprednostnili ad hoc opatrenia, o ktorých rozhodne rada, než, na, než záväzný systém alokácie. Ja som presvedčená, že takýto spôsob nebude nikdy fungovať. Naopak, je to práve tá politika, ktorá zlyhala v uplynulých rokoch. Napríklad e, smernica o dočasnej ochrane, to je jedna, mechanizmus skorého varovania v súčasnom nariadení Dublin, tieto aspekty nebolo, neboli nikdy spustené počas krízy v roku 2015. Boli sme svedkami namiesto toho naliehavých rozhodnutí o, o prerozdeľovaní, kde členské štáty jednoducho neprerozdeľovali e, dohodnuté počty. Možno s výnimkou malého počtu žiadateľov. Čiže tento systém určite zlyhá aj do budúcna. Mali by sme sa poučiť z minulých chýb a potom opätovne príde ďalšia kríza s novým dublinským systémom, ktorý opätovne skolabuje. Vážení kolegovia, ja, ja sa obávam, že šengenský systém neprežije, ak umožníme, aby takáto situácia pokračovala. A to je závažné. Teraz potrebujeme pragmatický, automatický a záväzný mechanizmus na realokáciu osôb z hraničných preťažených štátov EÚ. Um, ehm, musíme, musíme hľadať systém, ktorý bude fungovať aj v skutočnosti. A ja navrhujem, aby sme vystavali na návrhoch komisie o relokáciu, ale ja som to trošku rozpracovala. Ja som, ja som, ja som odstránila e, postupy o prípustnosti, keďže boli úplne nerozumným bremenom pre hraničné členské štáty. Navrhla som zavedenie zjednodušeného, zjednodušeného zlučovania rodín, čo by umožnilo rýchlejšie možnosti zlúčenia rodiny bez toho, aby bolo treba postupy komplikovať medzi členskými štátmi. To doteraz, systém doteraz zabraňoval e, unifikácii rodín. Takisto navrhujem, E, zosúľaďovací nástroj, ktorý by umožnil žiadateľovi požiadať členský štát, aby prevzal zodpovednosť za svoju žiadosť, aj ak tento členský štát nemusí tak urobiť v zmysle predpisov. Rozhodnutie, či dojde k akceptácii žiadosti, bude v rukách členského štátu, ale žiadateľ môže poskytnúť akýkoľvek, ak, akýkoľvek dôvod, napríklad to, že má rozšírenú rodinu v tom štáte, že pracoval v podniku, jazyku e, z tej krajiny, alebo že ovláda jazyk, pozná kultúru a podobne. E, tam by išlo o článok 19, diskrečná klauzula. Akým je dôvod, aký je dôvod tohto návrhu? Ak by členské štáty vedeli, že e, príjmú istý počet počtov v zmysle alokačného mechanizmu, tak, tak by bolo logické prijať e, žiadateľov, ktorí výslovne vyjadria záujem ísť do tejto krajiny. <clears throat> Takisto zavádzam možnosť e, zare, zaregistrovať sa pri príchode EÚ a, a aby mohli byť potom presunutí spoločne. Dáva sa ním právo byť presunutí ako skupina priateľov, byť presunutí do toho istého členského štátu. Týmto by sme sa vyhli rozčlenovaniu skupín, ktoré cestovali spolu dlhý čas. Znížili by sa tým rizika sekundárnych pohybov a zjednodušili by sa administratívne postupy v členských štátoch. Napríklad tým, že by sme obmedzili potrebu e, rozličných e, alebo niekoľkých prekladov. Navrhujem zaviesť prechodný systém distribučného kľúča. Členské štáty s malou skúsenosťou s žiaľťami o azyl dostali by počas prvého roka malý podiel, aby mohli zaviesť alebo aby mohli pripraviť náležité zariadenia a členské štáty, ktoré mali veľa takých osôb, budú nadalej v tom pokračovať, ale postupne bude ich podiel spoločnej zodpovednosti klesať. Podľa mňa ide o férový systém, ktorý umožní členským štátom, ktoré nie sú príliš e, tomu naklonené, prijať náš spoločný systém. A hovorím ďalej o prepoj, o, o, silnej, o silnej väzbe tohto systému a vonkajšími hranicami. Niekoľké, mnoho členských štát, mnohé členské štáty sa obávajú, že hraničné členské štáty už nebudú ochotné spravovať vonkajšie hranice. Ja nie som úplne osobne presvedčená týmto argumentom. Všetci sme zodpovední za to, aby sme sa snažili hľadať kompromis a preto a tu, preto sa o to snažím. Navrhujem preto e, zavedenie naliehavej brzdy, ktorá by umožnila pozastavenie e, mechanizmu alokácie pre tie členské štáty, ktoré by nerešpektovali povinnosti správovať a chrániť vonkajšie hranice a e, registrovať tých, ktorých, o ktorých informácie sú vkladané do systému Eurodac. namiesto opt, systému opt-out, ktorý navrhuje komisia, E, tam na to je naviazaný poplatok 200 tisíc eur. To som ja vyškrtla, mám plný prístup, e, e, teda myslím, že plný prístup k štrukturálnym fondom EÚ by bol podmienený náležitým uplatňovaním mechanizmu solidarity. Dúfam, že Dúfam, že žiadne z týchto opatrení nebude nutné v realite využiť keď sa nám podarí vystavať nový spoločný systém. Poďme k sekundárnym pohybom. To je kľúčový element. Pokiaľ žiadateľ nebol v Eurodaku zaregistrovaný, tak je takmer nemožné, aby sa, aby sa táto osoba vrátila do iného členského štátu v zmysle súčasných dublinských pravidel. Výsledok je taký, že krajina, do ktorej táto osoba cestovala, takmer automaticky sa stáva zodpovednou a žiadateľ dostáva vlastne voľbu, voľbu je, destinácie, do ktoré chce ísť. A mnohé členské štáty sa vyhýbali registrácii potenciálnych žiadateľov s tým, že vedeli, že pravdepodobne budú vo finále zodpovední za ich re- registráciu. Ja som navrhla to zmeniť. E, žiadateľ, ktorý príde do členského štátu bez vonkajších hraníc, povedzme do Rakúska, orgány môžu jednoducho zistiť, že nespadol z neba alebo takýto žiadateľ, ale vstúpil do EÚ cez iný členský štát. V prípade, kedy tento členský štát, kedy nemožno ustanoviť, ktorý členský štát bol, čla, bol štátom vstupu, Rakúsko bude schopné môjim, na základe môjho návrhu umiestniť tohto žiadateľa do relokačného mechanizmu a táto osoba bude, vysl- za, bude presunutá inde namiesto toho, aby malo Rakúsko zodpovednosť, tak ako je tomu v súčasnosti. Toto sa zmení spoločne s ďalšími zmenami, o ktorých som hovorila a bude to znamenať, že, že dôvod nezaregistrovať eh, žiadateľa už nebude existovať. Bude jasné pre žiadateľa, že ak sa presunie do inej krajiny, nebude môcť zostať v krajine, ale automaticky bude presunutý, poslaný do iného členského štátu, kde bude vyhodnotený jeho žiadosť o azyl. A pre orgány bude jasné, že ak zaregistrujú túto osobu, nebude znamenať, že sú nutne zodpovedné za vyhodnotenie žiadosti. Žiado, žiadateľ nebude mať eh, Žiadateľ bude musieť zostať v členskom štáte, ktorý je zodpovedný za žiadosť a bude musieť rešpektovať jednotlivé konania. Možno, že to znie je trošku prísne, ale podľa mňa ide o jediný spôsob, ako sa vyhnúť tomu, že žiadatelia jednoducho zmiznú a že sa vystavia nebezpečenstvu, že sa stanú predmetom vykorisťovania alebo prevádzačov. My sme vytvorili naozaj predvídateľný systém, ktorý, ďaká ktorému sa budú ľudia cítiť bezpečne. Jeden z najväčších problémov v tomto návrhu je, aby sme sa vysporiadali s otázkou maloletých bez doprovodu, pokiaľ ide o relokáciu, presídlovanie. My všetci chceme vytvoriť taký systém, čo bude najlepší pre tých maloletých chcem povedať úplne úprimne a zdôrazniť to, že žiadne ideálne riešenie pre tento problém neexistuje. Tým, že dáme možnosť takýmto mladistvím, aby jednoducho sa ich žiadosti prehodnocovali za ich prítomnosti, to vytvorí pre nich určitý stimul na to, aby sa nedostali do rúk pašerákov a toto ak by sme nepostupovali správne, môže to viesť k ceste, že ich niekto bude vykoristovať. Nemôžeme pokračovať s takou situáciou, kde tisícky e, detí sa strácajú, ako tá situácia vyzerá vlastne v súčasnosti. Ja som presvedčená, že by bolo v záujme maloletých bez doprovodu, aby dostali ochranu zo strany e, sociálnych úradov a dostali aj patričné patričnú ochranu, čo možno najskôr, pretože ako náhle sa budú cítiť bezpečí, nebudú sa uberať cestou rizika tým, že sa dostanú alebo vydajú do rúk pašerákov alebo iných, ktorí chcú vykoristovať. A toto je zodpovednosťou, ktorú my musíme si splniť. A preto navrhujem, aby sme mali taký systém, kde veľa, budeme mať veľa zábezpek procedurálnych pre mladiství, predovšetkým pre tých, ktorí sú bez doprovodu treba e, ustanoviť poručníkov, čo možno najrychlejšie, viacnásobné multidisciplinárne týmy, ktoré budú vyhodnocovať tie najlepšie záujmy pre tieto deti, takisto špecializované informácie, ktoré sú upravené pre deti a takisto aj rýchly prístup k tomu procesu azylovému v tom členskom štáte, kde môžu dostať stabilné a bezpečné prostredie. To sú tie kľúčové prvky, ktoré potrebujeme. A ja som Ja sa v spojení s mimovládnymi organizáciami a ja ich odporúčania. Avšak sú tu aj určité negatíva. Negatíva sú také, že by tu mohlo dôjsť k transferom týchto mladoletých bez doprovodu a nebudú si môcť vybrať tú destináciu, kam chcú ísť. A takisto si to bude vyžadovať, že každý členský štát ponúkne dobrú, kvalit, dobre kvalitné podmienky pre prijatie týchto maloletých. Ešte e, jeden ďalší bod ak ten systém, ktorý tu my kreujeme, má skutočne fungovať v realite, tak si bude vyžadovať rešpekt a pochopenie aj zo strany e, tých žiadateľov. To je kľúčové. Bude si to vyžadovať e, zlepšenú informáciu, zlepšené právne zábezpeky, ako aj prístup k tej právnej pomoci. Toto sú všetko vlastne investície z ľudového hľadiska, ktoré sa nám vyplatia veľmi rýchlo, ak sa vyhneme nejakým eh, nepotrebným sekundárnym transferom a ak sa uberieme cestou eh, dobrovoľných transferov a nie nejakých eskortovaných. Takže táto prezentácia mi momentálne dáva čas iba na to, aby som sa sústredila na tie kľúčové návrhy, čo vlastne pochopíte, keď si prečítate tento návrh, je veľmi ambiciózny, ale ja som presvedčená, že je o reálny návrh, ktorý bude pracovať v teréne a v realite. Preto by som na záver sa chcela poďakovať mojim tieňovým spravodajcom, každému jednému z nich, Chcem sa obrátiť a poďakovať takisto sekretariátu a komisii, zamestnancom, ako aj vám všetkým, ako aj veľkému množstvu medzinárodných organizácií, mimovládnych organizácií, predstaviteľov členských štátov a ďalších, ktorí prispeli k tejto správe. Teraz máme historickú príležitosť vytvoriť férový, efektívny azylový systém, ktorý odolá tým výzvam, ktoré tu máme v realite. Využíme túto príležitosť a chvíľu a urobme to. Ďakujem veľmi pekne a teším sa na vaše pripomienky. Ďakujem veľmi pekne. Skutočne ide o kľúčovú tému a ja som veľmi vďačný za všetky ich prítomných tieňových spravodajcov, ak by došlo, teda vzhľadom na tú zmenu k, v programu, ktorú máme, Teraz máme dostatočný čas dnes do poludnia na túto tému, takže máme ešte čas, avšak každý z vás, ktorý bude hovoriť, prosím vás, dodržiavate ten časový slot a tieňoví spravodajcovia dostanú teda viac času. Pani Mussolini teraz dostane slovo, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Poprvé oceňujem naše vzťahy, našu spoluprácu s pani spravodajkyňou. Naozaj ide o citlivý a veľmi dôležitý text. Prečo? Pretože mnohé z pozmenujúcich návrhov a mnohé novinky, ktoré boli zavedené do textu, smerujú k väčšej flexibilite dublinského systému o čo vlastne žiadajú aj členské štáty a ponúka väčšiu solidaritu a väčší, väčší zmysel pre zodpovednosť, ktorú, ktorú, ktoré by, ktorú by členské štáty mali mať, pochopiteľne. Nechcem teraz ehm, sa nejak obširne vyjadrovať o mechanizmoch v jednotlivých členských štátoch, ale chcela by som počiarknúť ehm, tie pozitívne aspekty toho, čo vedla pani Wikström. Pokiaľ ide o postup e, priateľnosti, ktorú pani spravodajkyňa ruší, nuž e, podľa nás je to veľmi pozitívne, pretože pokiaľ ide o uľahčenie všetkých byrokratických postupov členských štátov, my máme paradoxne väčšiu, mať väčšiu bezpečnosť, to je naozaj zrýchlenie, zrýchlenie vyhodnocovania na základe dublinských kritérií. Takže to je podľa nás pozitívne. Pokiaľ ide o 100% práv korečného mechanizmu, áno, aj toto je namierené proti e, silným tlakom, ktoré sú vyvíjane na hraničné členské štáty a zastavenie korekčného mechanizmu nám ponúka presné indikácie. Čiže my do nariadenia e, na, zapracujeme jasné pravidlá pokiaľ ide o uh, Light Family Reunification, teda zlúčenie rodiny, je výborné, pretože i ak chceme ponúknuť flexibilitu žiadateľovi, ktorý povie a ak sa hneď vezme do úvahy jeho vyhlásenie, že má príbuzného v niektorom členskom štáte a takýmto prípadom ho môžeme nasmerovať do toho členského štátu. Čiže uľahčuje sa zlučovanie. Ďalej, k registrácii. Tam sa ponúka možnosť, aby skupina ľudí, ktorá hovorí tým istým jazykom, pochádza z tej istej kultúry, má e, spoločné, má nejaké rovnaké zručnosti pracovné, podľa nás e, to tiež umožňuje urýchlenie postupov a takisto to vnímam veľmi pozitívne. E, k systému kazuality v rámci automatizovanej siete. Nuž, e, podľa mňa to sa mi zdá, môže sa to zdať pomerne prísnym systémom, ale uh, ak dôjde k naozajstnej účasti a vzájomnému uznávaniu medzi členskými štátmi nariadenia, tak to nemusí byť tak negatívne. Ja, moje stanovisko e, sa, mm, sa opiera aj o rozhodnutie súdneho dvora, um, v ktorom išlo o ochranu maloletých počas e, transferov, e, keďže tých transferov by malo byť menej. My sme, my sme predložili vyhlásenia, ale vieme, že maloletí často miznú, pretože dobrovoľne často jednoducho zmiznú v tom celom systéme a podľa mňa zapracovať istým spôsobom maloletých do tej automatizovanej siete, čiže tam, kde je maloletý bez sprievodu, táto skutočnosť, tento fakt si určite zasluhuje ďalšiu úvahu v rámci textu. Je výborné, že je určený poručník, ktorý by mal byť kvalifikovanou osobou, pretože bude treba určiť v tomto prípade aj príslušný štát. Čiže osoba poručníka musí byť naozaj niekým, kto je špecializovaný, má kvalifikáciu a skúsenosti. Pozmenujúce návrhy a úpravy zo strany pani spravodajkyne sa mi zdajú byť naozaj veľmi dôležité a podľa mňa môžu poskytnúť väčšiu solidaritu, bezpečnosť. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem Eli Schlein za SND. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Prvom rade by som rada poďakovala Cecílii, podobne ako aj ďalším tieňovým správodajcom, za odvedenú prácu. Ide o, išlo určite o komplikovanú prácu, ide o citlivú tému, preto Stojíme pred čtvrtou reformou nariadenia a myslím si, že už nastal čas, aby sme prekonali minulé problémy. Treba pomôcť riešiť problémy štátom, ktoré sa nachádzajú na hraniciach EÚ. Eh, e Vždy sme povedali, že systém je nedostatočný. Vždy sme volali potom, aby, aby eh, sme pomohli, aby bola poskytnutá väčšia podpora hraničným štátom EÚ Nuž, návrh pani Wikström určite vylepšuje návrh z mnohých ohľadov. Pamätáme si, kolegovia, že naozaj je tu problém v tom, že my diskutujeme o návrhu komisie a rada o tom ani len nediskutuje. A keď, keď, keď rada pre, preskúmáva jednotlivé, naria, naria, jednotlivé riešenia, aby sa vyhlo, aby sa vyhlo E, systému a aby si hľadali každý svoje riešenie. Nezabúdajme na túto vec. Takže k textu samotnému, k návrhom pani spravodajky nechcem počiarknúť podobne ako kolegyňa Mussolini. Prvý bod. E, nepripustnosť e, Cecília vie že táto téma bola predmetom intenzívnej diskusie. Vloženie, vloženie týchto systematických kontrol by by nebola len anticipáciou takejto žiadosti, ale nastalo by riziko, že by sme vytvorili nebezpečný filter na vstupe, pretože sa opierame o vágny koncept a toto sme, tomuto sme sa samozrejme vyhli a som rada, že pani Wikström e, tak, takúto predbežnú kontrolu vyškrtla. Súhlasím s ňou, že kritério, kritérium opätovného zlučovania rodín by malo mať prioritu, najmä ak sa jedná o maloletých. Osoby by boli transferované okamžite do krajiny, kde sa nachádzajú ich príbuzní a potom táto krajina verifikuje všetko ostatné. Bolo by dobre ešte viac rozšíriť mm, e, pojem rodina nadväznosti na rámec, ktorý už poznáme. Mechanizmus realokácie, ktorý má byť stály a automaticky. My sme požiadali o to aj pani Mecelo a pani Kienk, a vždy sme volali po centralizácii zodpovednosti na úrovni EÚ. Kritérium komisie bolo príliš abstraktné a príliš matematické. Ehm, komisia vlastne zasiahla, keď už kríza vypukla. Myslím si, že je dobré zaviesť určitú prahovú hodnotu, aby sme nechali krajinám prvého, prvého vstupu um, dôstojne prijať um, takéto osoby. Um, naozaj treba nastaviť vzájomnú dôveru medzi členskými štátmi a žiadateľmi o azyl preto ponúknuť jasnú perspektívu osobám, ktoré prichádzajú. Nežiadajú viac. Aj časový harmonogram musí byť rozumný. Jediný spôsob, aby sme sa vyhli sekundárnym pohybom, by, bol, by bolo to, o čo sme už žiadosti e, v septembri 2015 s tým, že by sme vzali do úvahy čo do najväčšej možnej miery preferencie a existujúce väzby žiadateľov v iných členských štátov. Som, som rada, že Cecília vložila mnohé z týchto prokov. Samozrejme, budeme o nich ďalej diskutovať, aby sme sa pozreli na to, ako bude vyzerať najlepší systém. E, kla- diskrečná klauzulka. Áno, ja by som zaviedla túto klauzulku ešte aj tam, kde sa hovorí o o zodpovednosti. Dobré, že sa posilňujú informácie, vymenovanie poručníka e, eliminácia sankcií. Myslím, že to nebol dobrý prístup, pokiaľ ide o, o sekundárne pohyby. To, čo sa stalo dneska, e, toto leto v oblasti Komo je toho dôkazom. Uh, na záver ešte poviem niečo k tomu, čo ma presvedčuje menej. Ide o prechodnú, prechodné obdobie pre krajiny, ktoré sú povedzme menej zvyknuté príjmať žiadateľov. Kolegovia, ale hovoríme už 20 rokov o spoločnom azylovom systéme a myslím si, že mali sme dostatok času na to, aby sme sa dopracovali k harmonizácii a vybudovaniu náležitých štruktúr, čiže bude o tom treba ešte diskutovať. Trošku ma trápi aj tá, aj tá urgentná brzda, um, pretože pretože musíme A ja by som to uzatvorila tak, že táto reforma je dôležitá aj z pohľadu dôveryhodnosti Európskej únie. Teším sa, že budeme mať konečne systémový, že budeme mať konečný, konečne azylový systém, ktorý bude taký, ako má byť a bude v súlade s tým, čo hovorí zmluva. Ďakujem veľmi pekne. E Ďakujem pekne za EK, Daniel Dalton. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja takisto sa chcem poďakovať Cecílii za tento návrh správy, za jej snahu ktorú presadzuje, aby sa dostali do toho všetky pripomienky keňových správdajcov, stretáva sa s nami pravidelne. Keď hovoríme o zlyhávaní dublinského nariadenia, myslím, že sa treba pozrieť na celý azylový systém európsky, na jeho riešenie. Uvedomujeme si, aké je dôležité, aby to fungovalo správne a nemôžeme sa ponáhľať nejakému zlému riešeniu. Takže ja začnem s tými negatívami z nášho uhla pohľadu. Ja som sklamaný, aspoň mierne povedané, že sa drží tento návrh návrhu komisie automatickej redistribúcie podľa nášho pohľadu takéto povinné relokácie sú neakceptovateľné a nereálne to je prvýkrát, čo sa k tomu vyjadrujem. Úprimne neviem, že kde vôbec mám začať. Myslím, že to je zlé na každej úrovni. Z pohľadu subsidiarity je to zlé, z pohľadu toho, že sa k uh, utečencom pristupuje ako k tovaru, ale morálne to je zlé. Nemôžete nutiť členské štáty, aby prijali ľudí, ktorých nechcú prijať. Ja oceňujem to, že to spravodajkynia chcela riešiť, riešiť ponúka voľby, ale ten hlavný princíp ešte stále tu a to nie je dobre pre utečencov. Viete si len predstaviť, že by napríklad vláda nechcela prijať utečenca, je nútená. Aké prostredie to vytvorí pre toho utečenca, keď príde do takejto krajiny a chce si vytvoriť svoj život v novej krajine? To je neakceptovateľné. EÚ musí preukázať, že sa poučila z, e, z predchádzajúceho obdobia a nemáme opakovať tieto chyby. Nikdy to nepodporia všetky členské štáty takéto riešenie, treba povedať jasne. A ak sa to nebude riešiť, tak tento systém celý spadne. Ak to spustí, prepojíme s Dublinom, tak uvidíme, že aj dublinské nariadenie e, nebude fungovať. Takisto mám problém, pokiaľ je pozmeňujúce návrhy, pokiaľ ide o účasť Spojeného kráľovstva ale aj Írska, nielen Spojeného kráľovstva, treba si uvedomiť, že z pohľadu Veľkej Británie my e, tu máme bezprecedentnú situáciu a netreba robiť nejaké urýchlené posudzovanie toho, ako, aký náš vzťah bude v budúcnosti gazelovej politike alebo vyčlenovať nejaké členské štáty, aby nemohli participovať z Dublinského nariad- z Dubla- aby nemohli participovať na Dublinskom nariadení, to by bolo unáhlené. A pokiaľ ide o tie povinné relokácie, zdá sa, že sa tu nahrádza jedno riešenie druhým, kde sa zavádza kondicionalita medzi účasťou na tejto schéme a európskymi štruktúralnými a investičnými fondami. To je podľa mňa úplne e, nevyargumentovateľne. To je zlý signál pre členské štáty a podkopáva to solidaritu Európskej únie, pretože to sa sústredí na tie členské štáty, ktoré sú proti tomuto návrhu a nerieši to vlastne tie problémy, ktoré tieto členské štáty predostreli. Takže si myslím, že skutočne musíme sa tomuto venovať. To sú teda tie prvky, s ktorými nie som spokojný v tejto správe, avšak je tu samozrejme aj pozitívne ho veľa a ja súhlasím s tým, čo spravodajkyňa pozitívne zapracovala, predovšetkým pokiaľ ide o riešenie problémov súvisiacich so se sekundárnym e, pohybom, aby e, uchádzači skutočne e, mali možnosť, e, aby tu bola možnosť navrátiť uchádzača do tej krajiny, do ktorej sa poprvýkrát dostali do Európskej únie. Takisto žiadatelia o medzinárodnú ochranu, teraz to už zasadené do právneho, legálneho kontextu, takže takto sa vyhneme tomu, aby to nebolo pašovanie ľudí. Nemôžeme podporovať ľudí, aby riskovali svoj život aby sa dostali do Európy a potom budú mať dojem, že si môžu vybrať krajinu Európskej únie, kam chcú. Bohužiaľ, myslím, že tento navrhovaný, táto navrhovaná správa nerieši všetky tieto problémy a potenciálne vlastne podporuje týchto ľudí, ktorí sa potom uberajú cestou cez Stredozemné more do Európy. A my musíme túto situáciu riešiť od začiatku. Avšak teším sa na úzkú spoluprácu s pravdákmi a ostatnými tými spravodajcami, aby sme vyriešili niektoré z týchto problémov, keď budeme pokračovať, pretože je veľmi dôležité, aby sme to mali fungujúce dublinské nariadenie, aby sme riešili tie problémy. Ešte stále sú. Ďakujem. Ďakujem za GUE Cornelia Ernst a ďakujem veľmi pekne. Chcem sa poďakovať Cecílii. Treba to povedať celkom jasne. Cecília vie, že my sme kriticky pristúpili k celému systému dublinskému. To je vlastne pozícia celej lavice, na tom sa nič nezmenilo. Je dobré, že takto úzko spolupracujeme a chcela by som sa s Cecíliou aj ďalej hádať ešte, aby sme našli dobré riešenia. Dublin je už mŕtvy, už nefunguje. Kto niekto iný, keď niekto tvrdí niečo iné, tak jednoducho je snílek Dublin jednoducho skrachoval. Už 2015 rok to ukázalo, 2016 to ukázalo, 2017 rok to ukazuje každý deň. A ak skutočne musíme niečo vyriešiť, tak treba nájsť vyváženosť medzi záujmami členských štátov, a na to vnímam aj ja tak, ale aj medzi záujmami tých utečencov. To musíme dosiahnuť. A od toho všetko vychádza. Eli Schlein má skutočne pravdu, od toho vlastne vychádza aj dôveryhodnosť našich táborov, v Európskej únii, či sa nám to podarí alebo nie. Takže pozrieme sa na tie návrhy, ktoré sú dobré, začneme s tým, čo je dobré. To je vlastne tá podmienka prípustnosti, táto musí jednoducho vypadnúť, musíme to predsadiť voči rade, pretože s celým týmto systémom bezpečných krajín pôvodu a tretich krajín, ktoré vlastne kazia celú tú záležitosť, vlastne všetky tie podmienky pre utečencov sa ako keby takýmto spôsobom zabúdali. Ja si myslím, že takáto podmienka prípustnosti neobstojí pred žiadnym súdom v Európskej únii, ale nemusíme sa dostať až tak ďaleko, že tu budeme mať súdy, musíme byť rozumní a musíme to jednoducho aj voči rade a voči komisii presadiť. To je veľmi dôležité, aby sme takýmto spôsobom sa presadili. Po druhé, áno, rodina je viac ako matka, dieťa a otec, aby sme to povedali úplne jednoducho. Rodina je oveľa viac. Rozšírenie tohto pojmu, ako to vlastne máme aj v tej smernice príjmu, čo považujem za veľmi dobré, možno by sme to mohli nájsť reflektované, aj tuto by bolo v poriadku. K tomu by som stručne ešte povedala, že tam je zavedené, že vedený ten termín skupiny, to je veľmi dobré. 30 e, ľudí v tej skupine, nebudem sa teraz hádať, ale je dobré, že jednoducho to zohľadňujeme, pretože na takýchto cestách sa udeje toho veľa a dobr- treba to zohľadniť. Takisto je veľmi dobré, že členské štáty vlastne sú, pokiaľ ide o ich kapacity, flexibilné a aby mali, mať, mali by mať aj možnosť reagovať na tieto žiadosti aj v prípade, keď nie sú na to kompetentné. Je veľmi dôležité, aby utečenci vedeli, že čo vlastne je Európa, pokiaľ ide o tie informácie, aby boli dobre informovaní, ako v Európe vlastne tie systémy fungujú. Pokiaľ ide o tých maloletých bez doprovody, aj tu sú určité zmeny, musíme sa na to pozrieť detaľnejšie, ako to vlastne bude vyzerať pre jednotlivých utečencov, pokiaľ ide o to poručníctvo, to musí byť predpísané, v tomto sme sa takisto zhodli, avšak kde máme problémy, a to ešte stále, a tento, túto hádku alebo tieto spory musíme jednoducho vyriešiť, tieňoví spravodajcovia a hlavná spravodajkyňa, ide o ten korekčný mechanizmus. Ja si nemyslím, alebo neverím, že s takýmto korekčným mechanizmom jednoducho robíme ten správny krok dopredu. A pokiaľ ide o ten postupný prechod k e, spravodlivému prerozdeľovaniu, ja to síce viem pochopiť a považujem aj za správne, že všetky členské štáty chcú k tomu prispieť, to je všetko v poriadku, ale myslím si, že jednoducho s takýmito výpočtami sa nestaneme ďalej, pretože sú tu rôzne podmienky v jednotlivých členských štátoch. A takisto si myslím, že to, pokiaľ ide o tých 20%, ktoré každý rok, e, ktorí každý rok prichádzajú, že tá situácia jednoducho vo východných krajinách, ako napríklad Taliansko a Grécko, aby sa nezhoršila. Momentálne vidíme, že sa zhoršuje a nezlepšuje, takže to je skutočne ťažké a v budúcnosti jednoducho takisto sa musíme pozrieť na to, aký počet utečencov vlastne môžu ísť do tých patričných krajín. Všetko však súvisí od toho, ako ďaleko sa dostanú azylové systémy v jednotlivých krajinách, ako sa to etabluje. A takisto mám problém, pokiaľ ide o sekundárnu migráciu. To je jednoducho ako keby taký bojový pokrik. Stále sa to tu spomína. Toto je neakceptovateľné a keď sa nám podarí e, to zlučovanie rodín, tak sa tie problémy vyriešia. Ja si myslím, že sa to nevyrieši. My jednoducho budeme mať sekundárnu migra- migráciu tak dlho, pokým utečenci budú zatváraní v Maďarsku. A to a priori. A jednoducho to treba povedať na rovinu. Pokým v Bulharsku napríklad budete huckať e, psov na utečencov, ako nám to povedali tureckí utečenci. To znamená, je to veľmi komplikované, nie je to vôbec ľahké. Potrebujeme tlak na členské štáty, aby skutočne azylové systémy sa rozvinuli v týchto krajinách. A to vlastne súvisia s celkovou situáciou týchto krajín. Je to úplne jasné, chcem to povedať celkom na rovinu. Ja neviem, či vlastne môžem očakávať to od Bulharska, čo môžem očakávať od Nemecka. Ja neviem, že či v niektorých menej rozvinutých krajinách môžem očakávať to isté ako od rozvinutých krajín. To je úplne jasné. Takisto tu máme také spoločnosti ako Nemecku, kde prichádzajú Čečenci už dlho. Uvediem príklad. V Nemecku napríklad, Rheinland-Pfalzku sme mali prepustených 153 sociálnych zamestnancov z úradu. A prečo? Pretože tam už neboli žiadni utečenci, o ktorých by sa bolo treba starať. Jednoducho boli nadbytoční, teraz pracujú v úplne iných úradoch. Samozrejme sú tu ešte veľké kapacity v týchto veľkých krajinách a ja si myslím, že je to povinnosť tých veľkých silných krajín, aby jednoducho tieto, uh, tieto úlohy sa zhostili. A pokiaľ ide o tie vonkajšie hranice, tomu poviem nasledovné. Je to všetko v poriadku, pozrieme sa napríklad na Grécko, Taliansko. Taliani a Gréci e, majú teraz zatvoriť vonkajšie hranice napríklad voči Turecku alebo s ostatnými krajinami. Ak to neurobia, tak to budú potom problémy. To uvádzam iba ako príklad. Potom sa im nedajú štruktúrálne prostriedky z Európska, neviem, ako to bude konkrétne vyzerať Jednoducho treba sa zamyslieť nad tým, ako tá situácia priamo v teréne vyzerá. Pozrite sa, ako to vyzerá na ostrove v Grécku, ako ľudia to majú riešiť, tú situáciu. Takže vlastne tieto, prís, tieto prísne pravidla, to funguje iba v teórii a to jednoducho je pre mňa problematické. A pokiaľ ide o tých 250 tisíc eur za osobu, ak niekto, niekto nepríjme, to je úplne v poriadku, že sa to zrušilo. Ale robíme skutočne niečo správne, keď povieme, že vy dostanete menej štruktúrálnych peňazí alebo nič, jednoducho to dávame do tých makroekonomických kondicionálí, tak to sa to momentálne nazýva v rámci regionálnej oblasti. A keď tie veci nerealizujete tak, ako to treba, nemalo by to možno byť práve naopak. Alebo povedať celkom jasne, že by človek mal mať výhodu a mali by dostať viac štruktúrálnych peňazí. Takže v stručnosti je tu ešte veľa práce pred nami. Veľmi dlho som hovorila, takže končím. Ďakujem. No, je to pochopiteľné, viem, že je to dôležitý spis a tieňoví spravodajci do toho investovali veľa práce, tak ako aj spravodajcovia. Takže uvedomujem si to. Ale je tu veľa kolegov, ktoré, ktorí sa ešte chcú vyjadriť. Takže stručne prejdeme na Jean Lamper, tieňová spravodajkňa zo Zelených. Prosím, neprekročte 3-4 minúty. Ďakujem a ďakujem veľmi pekne spravodajkyni, ktorá investovala veľa práce do tohto a snaží sa vyvážiť viacero rozličných požiadaviek a záujmov. Na úvod chcem pripomenúť, že základ azylového systému je dohovor OSN a dohovor OSN podľa môjho chápania vám neumož- neumožňuje si vybrať, kto k vám príde. Je to otázka toho, ako sa zaoberáme so žiadosťami tých, ktorí prídu. A Dublin sa týka skúmania týchto žiadostí, čiže e, rada vidím, že celý rad návrhov, ktoré sú navrhnuté na to, aby zabezpečili, že tá žiadosť bude vybavená, nebude postavená stranou, nebude prehliadnutá, lebo tí ľudia sa presťahujú, ale skrátka, že na, toto, na tú žiadosť sa budú zameriavať. Tie oblasti, kde sa zhodujeme s tým, e, tam je tá prípustnosť, alokácie, potom tu boli spomenuté problémy a komplikácie toho nejasného bodu, e, toho, kde sa tá pri, e, prípustnosť e, využije a potom vylúčenie ľudí ešte predtým, než sú riadne preskúmaní. Potom sa tu hovorilo o deťoch a o maloletých bez doprovodu, to je pozitívne, ako aj potreba zredukovať pohyb ktorá je veľmi dôležitá, pretože je to veľmi zraniteľná skupina, čiže treba znižiť riziko. Sú potrebné e, vhodné informácie, primerané informácie v jazyku, ktorému ľudia rozumejú, to je mimoriadne dôležité. Nemôžete očakávať, že ľudia budú rozhodovať o niečom, pričom im nie je celkom jasné, v akom systéme sa vlastne nachádzajú. Pokiaľ ide o ten relokačný mechanizmus, toto bola oblasť, ktorá bola predmetom rozsiahlých dis- diskusí. Moja skupina má veľké problémy s návrhom komisie. Vlastne sa s ľuďmi za, zaobchádzajú ako s kartami a neprihliada sa na to, ako by to fungovalo pre nich a členské štáty. Kolektívny transfer, to je zaujímavý návrh Naša skupina by chcela e, vidieť, aby ľudia príjmali pozitívne rozhodnutia a minimálne táto opcia je odporená, preto, pretože o čo sa usilujeme, to je integrácia do členských štátov, v členských štátoch a v takom prípade sa musíme, musíme pozrieť na to, ako znižiť bariéry integrácie. Čiže členské štáty musia zvládať E, skupiny jazykov, takže je to nápomocné pre nich a je to nápomocné aj pre jednotlivcov, aby mali pocit, že sa aktívne zapájajú do toho procesu a nie len, aby boli, sa cítili ako komodity, e, ktorý, ktorý sa pres, ktoré sa presúvajú. Ale tá relokácia to je súčasť európskeho systému. Vieme, že sú tu členské štáty, ktoré majú E, striktný prístup k európskemu azylovému systému, ale to je to, čo sa snažíme tu vypracovať. Potom tá solidarita je pre nás pozitívna. Chceme sa pozrieť na dopady pre využitie štrukturálnych fondov. Potom sú tu ďalšie oblasti, ktoré sú podľa nás tiež pozitívne. Budeme sa chcieť zamerať pokiaľ ide o tú korektívnu alokáciu, pre nás, my by sme, pre, tá vyjadrenie preferencie je pre nás dôležité. Niektoré z problémov, pokiaľ ide o e, hraničnú kontrolu a dopady tejto kontroly, to je tiež čosi, na čo sa chceme pozrieť, ale myslíme si, že tá správa, ktorú máme pred sebou, je veľmi dobrým základom do diskusie a oceňujeme prácu, ktorú odviedla spravodajkyňa, hoci si veľmi dobre uvedomujem, Cecília na to poukázala, že ešte tu budú boje alebo minimálne veľmi burlivé diskusie, ale minimálne na tom pracujeme pozití, s pozitívnym prístupom ako tento výbor. Ďakujem, Jean. A posledný tieňový spravodajca je za EFDD, Laura Ferrara. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. A ja som veľmi povďačná kolegyni Wikström a všetkým kolegom tieňovým správodajcom. E, uvedomujem si, že išlo o veľmi komplikovanú úlohu, najmä v tak historickom momente. Naša pozícia, ehm, ako už e, bolo povedané počas predchádzajúcich zásadnutí, je pomerne kritická voči dublinskej reforme. Veľmi sme očakávali eh, reformuláciu týchto ustanovení. Očakávali sme, že reforma radikálne eh, zmení štruktúrálne nariadenie Dublin a vo všeobecnosti samozrejme aj celý systém. pokiaľ ide o o zablokovanie sekundárnych pohybov. Tu sa mi tiež zdá, že chceme obetovať e, krajiny vstupu, zablokovať všetkých e, žiateľov o azyl tam a zachrániť všetky ostatné členské štáty Európskej únie. Čiže problém, e, problém migračných tokov sa vyrieši trpezlivosťou tých, ktorí sú v ťažkostiach a tých, ktorí žiadajú o azyl a ktorí sú nejakým spôsobom uväznení v členskom štáte, ktorom nechcú byť. Samozrejme som si vedoma aj toho, že úloha je naozaj komplikovaná, nielen pre parlament, ale aj pre komisiu. Vyvstalo minule počas medziparlamentného výboru a vyvstalo to aj dnes, že mm, úprimne sa hovorí, nemôžeme prinútiť prijať tých, ktorí nechcú prijať. Ja sa, ja sa ale hambím, keď chceme povedať, že nedokážeme nikoho prinútiť, aby tak urobil. Je to morálna a právna povinnosť, čiže nemôžeme si vyberať a nechať umierať ľudí, ktorí utekajú pred vojnami a persekúciou. Bohužiaľ, nemyslím si, že návrh komisie eh, prispeje k riešeniu situácie, a to z dôvodov, ktoré teraz uvediem. Poprvé, málo flexibility, ktorý systém v súčasnosti mal, tá bola úplne odstránená klauzulky, ktoré vyžadujú zodpovednosť členského štátu, e, potom e, možnosti pre členský štát, aby sa vyhlásil za zodpovedný, aby, e, aby spracúval žiadosť žiadateľa o azyl, čiže podobne ako robila pani Merka Minrov. Ja, podľa mňa je veľmi zaujímavé to, čo navrhuje pani spravodajkyňa a to, čo hovorí ohľadne členských štátov, ktoré môžu vyhodnotiť azylovú žiadosť, na, žiadosť žiadateľa, ale myslím že takýto návrh nebude jednoduché prakticky uplatňovať. Je dôležité, ako hovorila kolegyňa Schlein, opätovne zaviesť klauzulku um, spravovania zodpovednosti. To by určite pomohlo krajinám prvého vstupu. Chýba tam skutočné rozdelenie zodpovednosti medzi členskými štátmi. Nový systém, pri pri novom systém, systéme by kľúčovým slovičkom e, malo byť e, slovičko key hlavný a e, Súhlasím s tým, čo sa hovorí o eh, mechanizme, eh, o, o automatickom a záväznom systéme realokácií, ktorý by, si, eh, ktorý by nevyžadoval hlasovanie na rade, aby bol aktivovaný. Ale nedeleno situácie naliehavé. Nemôžeme čakať, až štát začne kolabovať a vtedy pristúpime mu na pomoc um, pokiaľ ide o tú prahovú hodnotu, aj ak bola znížená, podľa mňa treba ju nahradiť eh, systémom, ktorý bude fungovať automaticky bez toho, aby sme vyčkávali, že nastane naliehavá situácia. Tak sa môže zabezpečiť eh, rovné rozdelenie zodpovednosti medzi členskými štátmi a naozaj zefektívniť solidaritu, ktorú sa tu dnes snažíme definovať. Tretím kritériom Tri tretie kritérium bolo odstránené, to sa teraz úplne zrušilo, ale um, napriek tomu komisia to opätovne navrhla ako hlavné kritérium a ešte ho aj posilnila. Ja oceňujem e, úsilie pani správodajkyne, ale nemyslím si, že tento návrh je dostatočný na to, aby aby uľahčil situáciu členským štátom prvého vstupu. Pretože, keď sa tento, pretože tento mechanizmus by sa spustil len na naliehavých situáciách. Po štvrté, základným kritériom by malo byť zlučovanie rodín. Dnes tie percentá zlučovania rodín sú veľmi nízke. Je nesmierne ťažké ponúknuť možnosť žiadateľom o azyl, aby sa zlúčili so svojou rodinou zodpovedným členským štátom by mal byť ten, kde má žiadateľ o azyl rodinné väzby. Súhlasím preto s pani spravodajkyňou v tomto bode a o potrebe okamžite transferovať a na základe rýchlej verifikácie žiadateľov do štátu, kde majú rodinu a tam potom preskúmať ich žiadosť o medzinárodnú ochranu čas, časové lehoty, pokiaľ ide o zlučovanie rodín a tie, ktoré, ktoré súvis, súvisia so zraniteľnými osobami, ako napríklad s maloletými, by mali byť prioritne spracúvané v krátkých časových lehotách. Ja si naozaj želám, aby existovala, aby bola dobrá vôľa na to, aby sme sa dopracovali e, k riešeniu európskemu riešeniu a nie medzivládnemu riešeniu, kde sa, kde sa hrá, eh, hrá silných na úkor slabších. Ďakujem veľmi pekne. Len prečítam, koho máme s kolegou, ktorý sa chcú ešte vyjadriť a potom uzavriem zoznamke, že chceme si vypočuť aj komisia rady. Mr. Kirkos, Mr. Alahavu, Mrs. Winberg, Mrs. Gomez, Mr. Mrs. Grudziska. And that, that is it. Please don't ask for the floor. To je všetko. Prosím, už sa nehláste o slovo. Keby ste sa mohli pridržiavať dvo- dvojminútového limitu, tak to by bolo super. Dobre, takže Tomás Čidovský. Ďakujem kolegovia. Eh, ja som tieňový správodajca, so, vyjadrujem sa iba k finančnému nariadeniu rozpočtu, ale to súvisí s touto témou, riešime to spolu so Gerardom Depre. Chcel by som k tomu povedať, že e, pokiaľ ide o reformu Dublinu, mám jednu zásadnú pripomienku. Nemôžeme si jeho rešpektovanie vynúcovať pokutami. To musí stať na niečom inom, ako na tom, že niekomu odstrihneme kohézne fondy alebo zvolíme nejaký iný prístup k celému tomuto nariadeniu. Myslím si, že musíme poďakovať pani Wikstrom a chcem povedať, že osobne podporujem veci ako povinnosť e, zostať v členskom štátu, ktorý je príslušný k riešeniu žiadosti, posilnenie práva maloletých bez doprovodu, posilnené práva pri návrate osôb, ktorí prišli z iných krajín, bezpečných krajín pôvodu alebo z bezpečných tretích krajín e, v azylovej politike je potrebné zbierať E, spoľahlivé informácie. Rovnako treba zrušiť cesačné ustanovenia, ktoré umožňujú dodatočne zmeniť e, príslušný štát a takisto aj e, zamedziť druhotné pohyby žiadateľov. A k samotnému návrhu je celý rád pozmenujúcich návrhov, s ktorými nesúhlasím. Napríklad 22 článku 3 odstavec 2 prvý bod. Potom je to pozmeňovací návrh 24 článok 3, odstavec 2, tretí pododstavec. Pozmeňovací návrh 62 článku 15, nový odstavec. Pozmeňovací návrh 82 článok 24a, ktorý ja osobne, e, tam spravodajkyňa navrhuje, že v takomto prípade by zodpovedný členský štát bol určený náhodne prostredníctvom automatizovaného systému. Ja túto náhodnosť musím odmietnúť. Potom tu máme článok 23, článok 3, odstavec 22, druhý pododstavec. Myslím si, že tam mm, by to mohlo byť akceptovateľné, ale v pozmenujúcich návrhoch 25 až 26 e, tie nie sú v súlade s mojou pozíciou a tento návrh je rovnako potrebné odmietnúť, rovnako ako pozmenujúce návrhy 29, 30 a mnohé ďalšie. Ja osobne som potom ochotný so spravodajkyňou diskutovať a poinformovať ju o niektorých mojich návrhoch. Ďakujem za pozornosť. Okay, thank you. Ďakujem. Ohľadom kvalifikácie, k tomu sa dostaneme potom. Takže prosím, ak môžete, do dvoch minút rečnite. Teraz pán Kirkos. Ďakujem. Pascal vyjadril citlivosť, vôľu riešiť túto situáciu a všetci tieňoví spravodajcovia priniesli cenné príspevky. Mám E, veľmi stručné pripomienky k trom bodom, ktoré sa týkajú Grécka. Dôležitá modifikácia textu komisie. Najskôr tu máme otázku pôvodu. E, komisia rieši túto otázku detailne, ale treba si uvedomiť, že ak má krajina, ktorá prijíma prvýkrát utečencov, musí robiť všetky tieto kontroly, tak e, keď tieto toky narastú, tak ten systém sa jednoducho zrúti nebude možné to riešiť. Ďalej mechanizmus, e, korekčný mechanizmus v tej Grécko chápe tieto údaje, ale nezabúdajme na to, že to nie je len 10%, 80% a tak ďalej. Čo sa bude diať potom? aký mechanizmus bude aplikovaný potom. Bude to mm, mechanizmus, ktorý odsúhlasia všetky členské štáty, tam potom percenta nie sú dôležité. Ďalej flexibilita, e, prúžnosť a tak ďalej. Tam myslím si, že je pokritecké, keď niektoré krajiny hovoria, že my sme povinní prijímať utečencov. E, oni potrebujú e, humanitárny prístup a ochranu. Už sú tu a E, ako by ste si to predstav, e, predstavili, keby napríklad v Grécku sme sa vyjadrili k nejakému problému, ktorý by sa takto týkal Maďarska? A Maďarsko je ďaleko, to sa nás netýka. Ďalej Schengen. Prosím, nemiešajme spolu dve veci dohromady, lebo inak tu ešte vyvstanú ďalšie problémy. A ďalej, e, tu nejde o, len o to, aby sme mali správu. Problém je, že rada nemá záujem diskutovať s nami a pre Grécko je to naozaj veľký problém, ktorý treba riešiť. No a na záver chcem povedať, že pani Wikström bola veľmi citlivá, veľmi citlivo vlastne k tejto téme pristupovala. Správa ide správnym smerom. Nezabúdajme však, že máme ešte v Grécku 700 maloletých detí, na ktorých sa vzťahujú podmienky relokalizácie a európske krajiny ich odmietajú. To je naozaj veľký počet. A nezabúdajme, že to je, to je 700 detí. My môžeme veľmi dobre e, v našej správe prejaviť citlivosť, ale my musíme prejsť od slova aj v činom. Ďakujem. Príde grécky minister neskôr. Takže ešte tu bude príležitosť. Sala Aleao. Ďakujem. Pán predseda, je pravda, že dublinský systém je nespravodlivý, keďže uh, uvaluje neprimeranú neprimerané bremeno na všetky krajiny, ktoré sú na vonkajšej hranici. Zároveň treba pripomenúť, že ľudia prichádzajú do Grécka a Talianska, nie aby tam ostali, ale aby, na, aby ďalej cestovali do iných členských štátov. Jediný spôsob, ako odradiť ľudí od toho, aby prichádzali cez Stredomorie, je objasniť, že Grécko a Taliansko sú že ďalej ako do Grécka a Talianska sa nedostanú. Netreba pripomínať, že musíme zlepšiť spôsoby repatriácie týchto ľudí, bezpečnej repatriácie ľudí z Talianska a Grécka a musíme zlepšovať podmienky v krajinách pôvodu. Masová imigrácia do Európy nie je riešením problému Afriky a Blízkeho východu v rámci Európy zdieľanie bremena a relokácia nefungujú, ako sme to videli, a povinný mechanizmus by porušil e, národnú suverenitu takým spôsobom, že to nemôžeme akceptovať. Je pravdepodobné, že by to posilnilo e, centrifugálne síly v rámci Európskej únie. Ľudí ženie chudoba, rast e, obyvateľstva, a nulová perspektíva v ich eh, krajinách pôvodu tento problém nezmizne. Nemali by sme predstierať, že budeme naďalej zvládať ten problém eh, iba v Európe. Eh, sú potrebné zásadnejšie zmeny v našom prístupe k imigračnému nátlaku. Ďakujem veľmi pekne. Pani Winberg. No, Áno, to je štvrtá reforma Dublinu a my vidíme, že to je hotová katastrofa. E, správodajca na tom pracoval už dlhý čas počas predchádzajúceho mandátu a myslím si, že aj táto reforma e, nakoniec nebude mať úspech, bude porazená. My potrebujeme stabilný, robustný systém a ja si myslím, že táto účasť by mala byť na základe dobrovoľnosti a teraz sa tu hovorí o povinnostiach, o, o povinnosti a povinnom charaktere, ale nezabúdajme aj na reciprocitu. Pozrime sa na také Maďarsko, tam bolo referendum ohľadne tejto témy a viac ako 90% obyvateľov hlasovalo proti. A čo robiť v takejto situácii? E, chcete nútiť takéto krajiny, ktor, e, prijať takýto krok, ktorý nechcú, to nebude potom integrácia. Ďalej, my sme mali masívnu, extrémnu vlnu imigrácie. Táto situácia sa vyhrotila minulú zimu a teraz sa nám podarilo horko ťažko obnoviť kontrolu hraníc. Ale ešte stále sa tento problém nevyriešil. Ešte stále E, tu máme príbuzných, e, rodinných príslušníkov, ľudí, ktorí sú už tu. Čo robiť s nimi? Ako ich vyberať? Ako dosiahnuť e, to, a ako, ako vyriešiť celý tento problém? Napríklad aj tu ide o 250 eur na osobu. Ja si myslím, že k tomuto problému musíme pri, pristupovať štrukturálne a riešiť príčiny a podstatu problému. Ana Gomez, ja by som sa chcela poďakovať Cecílii Wikström, Eli Schlein a všetkým ostatným tieňovým spravodajcom, ktorí spolupracovali s Cecíliou na e, tejto serióznej a dôležitej práci. Môžem súhlasiť s viacerými návrhmi, ktoré tu zazneli, ale chcem sa opýtať poprvé, ak zvažujú, že vlastne e, zabezpečia e, bezpečné a legálne spôsoby aplikácie, pretože my by sme nemali podporovať e, obchodovanie s ľudskými bytostiami. Takže týmto, toto by sa dalo vyriešiť inde, ale myslím, že by bolo dobré zahrnúť, zahrnúť to aj e, do tohto nariadenia ako vlastne súčasť systému. A súhlasím s Cecíliou, keď poukazuje na to, že zjednotocovanie, zjednotocovanie e, rodín a ďalšie aspekty musia byť e, opätovne aktivované. Pokiaľ ide o mechanizmus relokácie, súhlasím s tým, že by to mal byť povinný mechanizmus relokácie, a v skutku súhlasím aj s tým, že 250 tisíc e, ten e, poplatok by mal byť zrušený, ale e, využitie štrukturálnych fondov by mal byť zobraný do úvahy, pretože ak ide o solidaritu, tak teda solidarita vlastne je za využitím štrukturálnych fondov, tak Solidarita musí byť zdôraznená, keď ide o spoluprácu medzi členskými štátmi pri ochrane žiadateľov o azyl. Čiže musíme stimulovať túto solidaritu a nie, nema, nemalo by to byť čosi, čo bude fungovať ako postih pre niečo, čo je neospravedlniteľné. Ako povedal pán Ferrara, že by členské štáty sa mohli vyhnúť tomu a nezachraňovať životy a neochraňovať ľudí e, v núdzi. Moja otázka sa týka aj úlohy EASO e, v mecha- relokačnom mechanizme, ako posilniť úlohu ESVČ. E keď sa pozrieme na členské štáty, nemáme kapacitu konať tak rýchle a zrealizovať relokačný mechanizmus. Máme si skúsenosť v Grécku, a nejde o nedostatok politickej vôle, sú to kapacity. Takisto, keď sa zaoberáme zraniteľnými skupinami, skutočnosť, že sú pravidlá pre zraniteľné skupiny, ale nie sú implementované. Napríklad situácia, ktorej čelíme jasidis, e, e, obete genocídy a pritom neboli z toho vyvedené, vyvodené žiadne konzekvencie. Mala by som ešte niekoľko otázok, ale nechám to na neskôr. Dobre, takže budeme mať ešte neskôr viac času, ale chcem, aby aj túto kolegyňa odpovedala. Dobre, a na záver, nie na záver, e, pani Kačinská. Um, uh, <clears throat> ja chcem zdôrazniť, že tie existujúce záväzky k relokácii utečencov, toto by malo byť povinne plnené. Nie som presvedčená, že automaticky spúšťaný e, korektívny relokačný mechanizmus by mal byť obsiahnutý v tomto nariadení. Navrhovaný korektívny mechanizmus e, nerieši problém takým spôsobom, aký by bol akceptovateľný pre všetké vlády e, v Rade a nemôžeme sa tomu podriadiť. Po druhé, zavádzanie systému kondicionality eh, medzi eh, úplným, úplnou účasťou členských štátov v mechanizme solidarity. Toto je takisto sporná. Nemali by sme zabúdať, že beneficienti týchto fondov zahrňajú hm, občianskú spoločnosť, ktorá nie je zodpovedná za akcie vlád voči Eh, utečencom, ale vzdelávanie obyvateľstva EÚ o potrebách eh, utečencov a ich zložitej situácii. Toto je nevyhnutné, aby sme lepšie pochopili problémy utečencov a aby sa eh, vybudovala solidarita medzi spoločnosťou a utečencami a nie len medzi vládami. Ja nie som presvedčená, či táto správa zohľadňuje a rieši tento problém. Ďakujem. Pani Mecolo, z jedna minúta, veľmi stručne, keď som e, sa stala členkou parlamentu, nemyslela som si, že budem na zasadnutí, kde budeme diskutovať o tom, čo pokladám za e, e, ten, to najradikálnejšie echo tejto um, politiky a je to nevyhnutné. Čiže v tejto súvislosti sa naozaj chcem poďakovať Cecílii za jej optimizmus v rámci všetkých rokovaní. Tento optimizmus eh, budeme naďalej s vami zdieľať a chcem zaželať veľa šťastia aj eh, Alessandre, tieňovej spravodajkyni, ktorá bude koordinovať eh, celý rad pozmeňovacích návrhov z našej skupiny, ale teším sa na vynikajúcu spoluprácu, pokračujúcu spoluprácu medzi našimi skupinami v tejto záležitosti. Ďakujem. Než sa vrátime k spravodajkyni, tak ešte pán Nielsen z komisie z DG Home by sa mohol vyjadriť. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda, ďakujem za príležitosť povedať niekoľko slov v diskusii. Zo strany komisie v tomto štádiu si vyhradzujeme stanovisko, pokiaľ ide o možné pozmeňovacie návrhy parlamentu, ako aj rady Zatiaľ je to v duchu nášho návrhu, ale môžem uvítať e, ten, e, to nasmerovanie návrhu správy, keďže zahrňa podporu zavádzania komponenty solidarity e, dublinského systému na základe korektívneho alokačného mechanizmu a referenčného kľúča pre členské štáty. Takisto môžeme uvítať podporu pre koncept stabilnej zodpovednosti medzi členskými štátmi pre žiadosti o azyl tieto komponenty idú ruka v ruke. Teší ma, že spravodajkyňa e, vlastne tieto aspekty podporila niekoľko postrehov e, k niektorým ďalším pozmeňovacích návrhom. Je tu celý rad návrhov, ktoré sa uberajú smerom k určitej voľbe žiadateľov a priestoru e, pre prijatie zodpovednosti, upravenia zodpovednosti, možnosť tej discretionary clause, zjednodušený rodinný postup relokácia skupín. Samozrejme, budeme toto ešte podrobnejšie študovať, ale e, obávam sa, že toto vlastne sa uberá tým smerom, že sa poskytne žiadať aj žiadateľom implicitná voľba a vytvoria sa e, zložité a ťažkopádne procesy a postupy, ktoré sa musia udiať ešte predtým, než e, dojde k prijatiu zodpovednosti. Takže toto ešte z našej strany budeme zvažovať. Posledný postreh, aby som bol stručný, čo sa týka um, stropov pre uh, uh, tie alokácie, aj toto treba ešte zvážiť. Tieto limity 100-150% sa netýkajú kapacity, ale zdieľania členského štátu zdieľania uh, kompletného počtu žiadostí v rámci EÚ. To znamená na základe definície, ak členský štát napríklad uh, má 70 a iný členský štát má nad 100%, tak to znamená, že máme obavy, či tie navrhované stropy e, v návrhu správy by fungovali. Takže vlastne sa bude pokračovať, e, kým ten členský štát sa e, nedostane na 70%. A keď to porovnáme s inými členskými štátmi, tak sa môžeme dostať do situácie, že budeme relokovať zo všetkých členských štátov, ale O tom ešte by sme mohli diskutovať so spravodajkyňou bilaterálne. Takže uvidíme. Ďakujem. Anna Bíla z Malckého predsedníctva. Ďakujem, pán predseda. Začnem tým, že sa chcem poďakovať pani Wikstrom a tieňovým spravodajcom, ktorí na tomto pracovali, na tomto dôležitom a citlivom spise. Chcem vám povedať niečo o pokroku ktorý bol dosiahnutý v Rade ohľadom dublinského nariadenia. Vlastne volíme taký dvojprúdový prístup. Diskusia o solidarite, to je tá politicky najcitlivejšia e, stránka. Potom je tu technická úroveň, to sa riešilo na vyššej politickej úrovni, ale medzičasom na technickej úrovni diskutujeme o dublinskom nariadení v kontexte tematických diskusí ktoré prebiehajú <clears throat> paralelne s diskusiami o e, nariadení e, o e, postupe s viacerými smernicami a ide o to, aby sme zabezpečili, že tá finálna reforma európskeho azylového systému bude správne vyvážená a koherentná. Ďakujem. Pani pekne ďakujem. Áno, bola veľmi dobre prepracovaná odpoveď predsedníctva. Okay, so, um... A trvalo to dosť dlho. A skôr ako vrátim slovo Cecílii, tak sa chcem poďakovať za túto intenzívnu diskusiu, ktorú si táto téma zaslúži a dávam slovo Cecílii. Veľmi pekne ďakujem, pán predseda. Ja som si poznamenala všetko, e, čo tu bolo povedané, rovnako ako aj vaše otázky a nebudem odpovedať na všetky veci individuálne, ale my ten systém musíme v každom prípade zreformovať. Nemáme spoločný európsky azylový systém a pritom sa zavádzajú v jednotlivých členských štátoch nové hraničné kontroly, potom tu máme tzv. turecké vyhlásenie a ešte niekoľko ďalších vecí. E, v tejto situácii a v tomto kontexte sme prijali ad hoc opatrenia a núdzovú legislatívu, ako je napríklad presídlenie 160 tisíc. A vidíme, že to viedlo k fiasku, čiže my musíme skoncovať s ad hoc riešeniami a musíme nájsť nejaký systém riešenia spoloč- v spoločnom e, európskom azylovom systéme. Niektorí z vás ste spomínali záťaž e, tých e, vlastne frontových štátov. E, vieme, že Taliansko a Grécko sú zaplavované utečencami a ja už nebudem to ďalej zdôrazňovať, ale vyzerá to tak, že v týchto krajinách naozaj e, ako keby sa mali zriadovať nejaké zachytávacie tábory, záchytné tábory a my týmto krajinám jednoducho musíme pomôcť. Vidíte, že návrh e, komisie bol napísaný v kontexte udalostí z roku 2015, e, keď tu bol veľký nápor utečencov na našich hraniciach i na pobreží. My musíme výjsť z tohto kontextu a nájsť taký systém, ktorý bude fungovať nielen v Taliansku a v Grécku, lebo keď sa stane niečo na východe, tak to bude Polsko, Litva. Na strednom východe tu máme Cyprus, to je len niekoľko kilometrov, čiže my musíme vytvoriť neutrálny systém, ktorý bude fungovať pri riešení všetkých eventuálnych prípadov. A to tak, aby sme mohli pomôcť ktorémukoľvek členskému štátu, keď bude takúto pomoc potrebovať. No a potom tu potrebujeme solidaritu. Úprimne povedané, ja už mám taký pocit, že solidaritou sa vôbec nechcem oháňať, pretože toto slovo sa tak zneužíva, tak už je významovo e, sprofanované, toľko sa tu o ňom hovorí. Hovoríme tu teraz o návrhu, ktorého cieľom je dosiahnuť istú mieru solidarity tým, že sa v systéme prehlbí miera dôvery a tým, že každý hráč preberie svoju mieru zodpovednosti a bude plniť svoje povinnosti, e, potom vlastne to bude viesť k prehlbeniu dôvery. A práve to teraz v Európe potrebujeme. Už sme žali, zažili rozličné krízy, ale najväčšou krízou je nedostatok, nedostatok dôvery. A je na nás, aby sme splnili očakávania občanov. Niektorí z vás tu hovorili o optaute. A to nám tu jednoducho nespadlo z modrého neba, už som to vyškatla aj ja. Celé hodiny pracujem s členskými štátmi, správnou službou, tu v parlamente a aj s inými expertami a je jasné, e, že je možné dosiahnuť presne to, o čom sa v texte hovorí. Zistiť, či niektoré tie fondy je možné zadržať a jednoducho E, nejakým spôsobom postihnú tie členské štáty, ktoré neplnia dohody, ku ktorým došlo, na ktorých sme sa všetci spoločne dohodli. My si musíme uvedomiť, že niektoré štáty dostali viac ako iné a to ja práve zdôrazňujem. Včera bol Medzinárodný deň žien a nie je každý, e, peniaze nie sú e, kráľom, ale peniaze sú kráľovnou. A Mm, ja by som chcela povedať, že to je taký nejaký tichý, močanlivý jazyk. E, nemôžete si tu vyberať. E, európska legislatíva je predsa niečo, čo musí každý členský štát e, rešpektovať. Nejde tu o to, že pokiaľ napríklad o ekologické E, právo, toto si vyberieme, to nám vyhovujeme a tu chceme opt-out. Nie, prečo by mal byť opt-out pri niečom takom dôležitom, ako je spoločný európsky azylový systém? Veď to sa týka ľuďo, ľudí, my tu hovoríme o ľuďoch, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu, právnu ochranu. A myslím si, že to bolo veľmi rozumné. Chcem sa poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom za ich kreativitu za to, že sa tak veľmi dobre zorientovali v tom, čo sa deje a e, teším sa na vaše pozmenujúce návrhy, na všetky pozmenujúce návrhy, pretože môj text je iba východiskom a ja dúfam, že ho vylepšíte. Teším sa na skutočne plodnú spoluprácu a individuálne budem reagovať na tie veci, o ktorých e, ste tu hovorili. Ešte raz vám všetkým ďakujem a teším sa na zaujímavé obdobie, ktoré nás všetkých očakáva. Veľmi pekne ďakujem pani spravodajkyni Lehota na predkladanie pozmenujúcich návrhov 23. marca v rámci všetkých postupov. Rovnako ďakujem všetkým kolegom, ktorí sa zapojili do debaty. A teraz sa dostávame k ďalšej dôležitej téme a to je reforma súčasného systému azylového pokračovania, teda návrh smernice o kvalifikácii zmeny na nariadenie. Kolegovia, ktorí odchádzajú, tak ich poprosím, aby odchádzali potichu. Kvalifikačná smernica je legislatívou, ktorá umožnila integrovať Ženevskú e, konvenciu do systému európskej legislatívy prvej novelizácii došlo k, v roku 2011 a teraz komisia navrhuje pozmeniť túto smernicu na nariadenie a tým ešte ďalej posilniť harmonizáciu prístupu k držateľom, držiteľom štatútu utečenca a štatútu osoby, na ktorú sa vzťahuje medzinárodná ochrana. Je potrebné nastaviť isté štandardy, pokiaľ ide o E, úroveň tejto ochrany. Spravodajkyňou je Stáňa Fajon, ktorá predstaví svoje stanovisko. Áno, ďakujem, pán predseda, vážení kolegovia. Toto je prvá prezentácia mojej správy a ja preto budem hovoriť svojim rodným jazykom po slovinsky. Dám vám teda trošku času na to, aby ste si mohli zobrať slúchadla a budem sa snažiť hovoriť pomaly. Situáciu, ktorý... Ďakujem veľmi pekne. Zo pár všeobecných pripomienok. Už to tu bolo dnes niekoľkokrát e, uvedené, ale predsa len dôležité, aby som to zopakovala. Aby sa to opakovalo stále, aby sme si pripomínali, e, čo dnes funguje. Ehm, za posledný za posledné dva roky prišlo na európsku pôdu 1,5 milióna ľudí. Všetci hľadali e, medzinárodnú ochranu. E, počet e, ľudí, počet obyvateľov v Európe je 500 miliónov a um, takmer 10 tisíc ľudí prišlo o život za uplynulé dva roky na Prahu Európy a um, Prvé pravidlo, ktoré sa týka azylového systému, bolo e, pripravené alebo začalo platiť vlastne pred 20 rokmi a ten systém dnes stále vychádza zo systému e, štátu prvého vstupu. A ja si myslím, e, dúfam naozaj úprimne, že Cecílii sa podarí pokročiť v tejto téme. Um, je tu istá harmonizácia pravidel, ale chýba nám solidarita. V zásade... Mm, Mm. ide vlastne len o súhrn 28 národných systémov. Tentokrát už naozaj musíme úspieť. mechanizmus e, vstúpil do platnosti v roku 2015, ale v zásade nikdy sa nezrealizoval. Nekoordinovaný systém bol predmetom koordinácie ktorá bola veľmi krehká, preto sa to úplne roztrieštilo. Napríklad krajiny ako Slovinsko um, sa uchylujú k politike izolovanosti a je to vec, ktorá sa začala dotýkať aj európskej integrácie, solidarity. Celý európsky rozpočet vychádza zo solidarity. Väčšina kohezných fondov v súčasnosti ide krajinám na východe Európskej únie. A tieto krajiny v súčasnosti um, um, takisto využívajú aj um, klauzulky solidarity a Samozrejme, európske pravidlá treba akceptovať. Európsky občania od nás očakávajú oveľa viac, ak sa pozriete na, na posledné údaje Eurobarometra, ak sa pozriete na očakávania ohľadne azylovej migračnej politiky. Ľudia od nás čakajú európske riešenia. Pri príprave tejto správy som sa som e, konzultovala s mimovládkami, komisiou, členskými štátmi. Zobrala som do úvahy osvedčené postupy, ktoré sú dostupné. Zobrala som do úvahy skúsenosti členských štátov a naozaj dúfam, že sa nám podarí dopracovať sa k riešeniu. V prvom rade by som, rad, by som bola rada, aby e, bremeno bolo rozčlenené primerane a aby sme boli schopní zabezpečiť rýchlu integráciu migrantov, aby mohli migranti e, prispieť e, k našej spoločnosti. Aby... Súčasný, respektíve azylový systém musí byť systémom, kde budú kde budú pravidla harmonizované od spodu nahor a nie opačne, ako navrhuje komisia. Preto si myslím, že musíme namietať voči akýmkoľvek pokusom zachovať smernicu, o čo sa snažia niektoré členské štáty. Zo pár aspektov k práve samotnej. zacielím sa teraz na hlavné zmeny, ktoré navrhujem. Hlavným cieľom je zobrať do úvahy osvedčené postupy v členských štátoch. Potrebujeme sa zbaviť e, dlhých, komplikovaných administratívnych postupov. Musíme nabádať k integrácii, musíme zabrániť sekundárnym pohybom. Potrebujeme zjednotiť čo najviac jednotlivé postupy v Európskej únii. Ďalším cieľom samozrejme je aj rovnosť zaobchádzania s európskymi občanmi a musíme zobrať do úvahy aj rozsudky Európskeho súdneho dvora a Štrasburského súdu, pokiaľ ide o nediskrimináciu akýchkoľvek skupín vrátane LGBTI. V prvom rade, pokiaľ ide o štatút e, utečenca a štatút doplnkovej ochrany, e, pokiaľ tieto dva by si mali byť postavené nároveň, pokiaľ ide o došku lehoty osoby v rámci oboch štatútov by mali byť Malo by byť možné, aby takéto osoby získali povolenie na pobyt hneď na 5 rokov namiesto vzorca 3 plus 1, ako navrhuje komisia. Bez ohľadu na štatút osoby je potreba ochrany tá istá. A naozaj nie je dôvod na to, aby osoby ktoré sú oprávnené na medzinárodnú ochranu, požívali menej sociálnych práv, ako navrhuje komisia. Je jednotný štatút či už 5 alebo 4 rokov, je praxou, ktorá vládne v členských štátoch, vo 6, 14 členských štátov je to najmenej 5 rokov. Ja si myslím, že môžeme byť ambiciozni a oveľa ambicioznejší, než navrhuje komisia. 5-ročná lehota, ktorú ja navrhujem pre prípad oboch štátov, to takisto zabezpečuje aj dostatočnú bezpečnosť, pokiaľ ide o integráciu, zabránenie sekundárnym pohybom a po tých piatich rokov pobyt, ro- rokoch pobytu um, migrant môže, by, môže mať právo zažiadať o dlhodobý pobyt tak by sme odstránili aj e, byrokratické prekážky a náklady pre členské štáty. Navrhujem, aby ako náhle e, členské štáty uznajú, že je dôležité poskytnúť e, ochranu a keď sa zmení situácia v krajine pôvodu, komisia navrhuje revíziu po, po jednom či troch rokoch, ale ja navrhujem nepovinnú revíziu, to znamená, že takýmto spôsobom navrhujem e, odstrániť bremeno z pliec e, príslušných orgánov, pretože komisia ne, nepodáva žiadny dôkaz toho, že treba povinne revidovať. Prax v niektorých členských štátoch e, preukazuje opak. Systematická revízia štatútu medzinárodnej ochrany je neefektívnym opatrením a je veľkým administratívnym bremenom pre príslušné orgány. K vnútornej ochrane tento koncept je otázny a potenciálne e, môže ísť aj o závažnú vec, ale e, komisia navrhuje hodnotenie, vyhodnotenie po tom, čo sa krajina rozhodne, e, že kandidát je oprávnený na vnútornú ochranu rozhodnutie, ale malo, rozhodnutie by malo byť len možnosťou, nie povinnosťou. Nie všetky členské štáty e, uznávajú daný koncept vo svojom práve dnes a nemôže Ďalším dôležitým pozmenujúcim návrhom či zmenou je smernica o dlhodobých povoleniach na pobyt. Tam sa hovorí, že takéto povolenie možno získať, ak už na teritoriu únie pobývali aspoň 5 rokov. V roku 2011 bola táto, bol rozsah pôsobnosti tejto smernice rozšírený a rozšíril sa na medzinárodnú ochranu, teda na osoby, ktoré sú oprávnené požívať medzinárodnú ochranu, ale len od dňa, kedy bola medzinárodná ochrana e, udelená. Ja navrhujem, aby, to, aby tá 5-ročná lehota začala bežať v deň podania žiadosti, čiže ako náhle sa konanie spustí. Vieme, že dané postupy môžu v niektorých členských štátoch trvať roky. Nevidím dôvod, prečo by sme mali strácať e, čas, prečo by žiadateľ mal strátiť čas, prečo to 5-ročné obdobie by malo začať e, bežať až po udelení štatútu. Ďalšiu kategóriu, ktorú zavádzam, e, už to je novinka, podľa mňa veľmi dôležitá. Navrhujem, aby sme rozšírili rozsah, rozsah doplnkovej ochrany aj na osoby, ktoré utekajú zo svojej krajiny pôvodu, um, z dôvodu prírodných e, či človekom spôsobených katastrof. Už to tu bolo v minulosti, ale je dôležité, aby sme opätovne otvorili túto otázku, aby sme sa snažili tieto aspekty zavádzať do legislatíve. Keď ľudia utekajú zo svojej krajiny pôvodu e, kvôli klimatickým zmenám, environmentálnym katastrofám, sú to ľudia, ktoré potrebujú ochranu z týchto dôvodov a mali by spadať do rozsahu pôsobnosti. Podľa mňa environmentálni utečenci budú pojmom, ktorý, budú, um, ktorý, ktorý, ktorý bude určite buď, buď, buď, bude to skupina ľudí, ktorá nedokáže nájsť útočisko v krajine pôvodu a tento pojem sa bude využívať čoraz viac. Takisto definícia rodiny, je rozšírenie, to je základ azylovej reformy. Ďalším kľúčovým slovom je zlučovanie rodiny a v zmysle dublinského nariadenia by sme, by sme to mali rozšíriť aj na bratov a sestry. Je dôležité, aby existovala jedna definícia rodiny v rôznych e, legislatívnych aktoch v rámci azylovej, azylového aky. Mali by sme rozšíriť túto definíciu a mali by sme sa vyhnúť nejakému právnemu váku alebo medzerám. To sú tie hlavné aspekty môjho návrhu, vážení kolegovia. Snažím sa pozerať sa e, do budúcna, snažím sa byť progresívna, chcem ďakovať, poďakovať všetkým, všetkým správodajcom, e, tieňovým, spravo, spravodajcom, ďakujem kolegom za ich návrhy, podnety a naozaj sa, sa domnievam, že azylová reforma, na ktorej dnes pracujeme, je niečím, na čom bude závisieť budúcnosť Európskej únie a ja naozaj dúfam, že EÚ zostane humanitárnym kontinentom a že dospieme k úspechu, pokiaľ túto reformu. Ďakujem veľmi pekne, Tania. Poďme hneď e, k tieňovým. Pani Musolini za EPP, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ja si želám, a apelujem aj na radu a komisiu. Želám si, aby pozmenujúce návrhy, ktoré parlament považuje z veľkej väčšiny za vylepšujúce, Chcem im povedať, že naozaj v rámci jednotlivých smerníc sú spoločné aspekty, my sa im venujeme, pretože to sú, to sú, to sú body, na ktorých sa zhodneme, ale chcela by som sa veľmi, veľmi stručne pristaviť e, pri tom, čo povedala pani správodajkyňa. Keď zase sa chceme vrácať k filozofii e, pani správodajkyne Wikström ohľadne Dublinu, čiže k zjednodušeniu postupov. Prečo to hovorím? Pretože zjednodušenie a zrýchlenie postupov neslúži na to, aby sme zaťažili, ale nejde len otázku byrokracie. Nejde, nejde tu teda len o to, že by sme chceli a nachádza sa to aj, tá, táto filozofia je v texte komisie, čiže povedzme, že to žiadame preto, aby napríklad v prípade Talianska medzi inými členskými štátmi, ako pani spravodajkynia hovorila, že ide o 14 členských štátov, ktorí jednotne uplatňujú 5 rokov e, pre tie dva typy štatútov, čiže štatút utečenca a štatút doplnkovej ochrany. E, Prečo? Pretože automaticky potom, keď začneme nastavovať časové lehoty, tak existuje možnosť, to treba povedať, vrátiť sa, alebo mm, otvárame možnosť, že niektorí utečenci sa opätovne dostanú do nelegálnej situácie. Čiže a ja, ja to naozaj vnímam ako problém. My sme preto my zásadne súhlasíme s tým, že harmonizácia časových lehôd, čiže časových lehôd ohľadne dvoch štatútov a aj pokiaľ ide o nepovinnú revíziu, ale pokiaľ ide o koncept rodiny a koncept žiadateľa, ktorý môže predložiť žiadosť, čiže pokiaľ ide o, o rozšírenie rozsahu pôsobnosti aj na environmentálnych utečencov. Čiže ak sa vrátim ku textu komisie, tak tým by sa časové lehoty veľmi predlžili s tým, že by sme nakoniec neuspokojili tých, ktorí skutočne unikajú pred vojnami alebo ktorí predkladajú humanitárne žiadosti v zmysle v kontexte týchto dvoch štatútov a podobne. Ďalej, pani spravodajkyňa hovorí o koncepte rodiny, navrhuje ho rozšíriť, ale e, takýto návrh môže byť problematický. Ja si pamätám, že vo všetkých legislatívach, konkrétne v nariadeniach, čím viac chceme rozlišovať a zavádzať rozličné presné kategórie, tým viac sa uberiame o možnosť zapracovať tam ďalšie kategórie, ktoré by tam bolo možné zapracovať, ak necháme e, širšiu definíciu rodinu. Čiže ak podrobnejšie definujeme, tak viac vylúčujeme ďalšie možnosti a vystavujeme ďalšie e, zraniteľné osoby možným diskrimináciám v zmysle nariadenia. Ne, nehovorili ste o pre mňa dôležitom bode. Zlučovanie rodiny, či už e, v štáte pôvodu alebo v štáte tranzitu, Áno, my analizujeme, respektíve preskúmávame rodiny, považujeme ich za rodiny, ale pokiaľ ide o zloženie rodiny, respektíve zlučenie rodiny v štáte, kde sa podá žiadosť, tu to vnímam trošku problematicky. My sa môžeme totiž dopracovať ku konkrétnemu riziku e, nejakých e, fingovaných manželstiev napríklad a preto je dôležité, Áno, áno, áno, áno, áno, už končím. Teda ide o maloletého ženicha či nevestu, pretože aj takúto osobu možno považovať, pán predseda, už končím, za e, osobu, ktorá musela uzatvoriť fingované manželstvo. Ďakujem. Ďakujem, ja viem, že ten, ten dosie je komplikovaný, ale predsa len nás čas tlačí. 11.15 musíme končiť s týmto bodom. Takže je to výzva. Chceme, aby mohli s našim hosťom začať e, naše stretnutie na čas. Naozaj počúvam veľmi, veľmi zvláštne preklady. Nie zvláštne v tom zmysle, ale e, iné, iné, iné, in, iný jazyk počujem vo svojom slúchadle. Nejaký pobalský jazyk. Nie, je to holandčina vraj. Prepačte. Prepačte, spravňujem sa holandským kolegom. Nie, Sofi tak nehovorí. V každom prípade už som premrhala celú minútu za skupinu Aldy. Cecília, či ty? Prepačte. EKR ako prvé. Prepačte, ospravedlňujem sa. Za EKR. Ďakujem, pán predseda. EKR v zásade víta tento legislatívny návrh, podobne ako ďalšie súvisiace návrhy komisie s účelom harmonizovať postupy a podmienky príjmania v členských štátoch. Podľa nás sekundárne pohyby a asylum shopping sú hlavnými hrozbami pre šengenský priestor a pre dôveryhodnosť našich azylových systémov. Azylový postup sa stal kanálom ekonomickej migrácie. Nebuďme preto naivní v tomto ohľade. Ekonomicky v tom zmysle, že mnohí ľudia utekajú pred podmienkami v svojej krajine, um, neutekajú, neutekajú pred náboženskou eh, či politickou perzekúciou. Ale je dôležité a zásadné, aby sme zvyšovali stimuly pre mm, pre žiateľov o azyl, aby, aby hrali podľa pravidiel a ak nie, tak budú sankcionovaní. Je zásadné odrádzať tých, ktorí ochranu nepotrebujú. Je dôležité ich odradiť od zneužívania systému. EKR je za harmonizáciu národných systémov a my sa domnievame, že nariadenie je tým správnym nástrojom na dosiahnutie takéhoto cieľa, ale harmonizácia by mala znamenať e, prísne spoločné pravidlá, konzervatívne interpretácie a minimálne štandardy na miesto všeobecných pravidel, liberálne interpretácie a maximálnych štandardov pravidlá by mali odrádzať, nie nabádať potenciálnych migrantov prísť e, do Európy. Pokiaľ ide o správu pani Fajon, mnohé z návrhov podľa nás nevylepšujú návrh komisie, ale skôr idú proti cieľu nariadenia. Obmedzujú povinnosti a zvýšujú práva žiadateľov a zároveň obmedzujú možnosť e, príslušných orgánov. Nemôžeme napríklad podporiť koncept climate refugee, klimatický utečenec, alebo rozšírenie definície člena rodiny alebo vypustenie žiadosti, aby žiadateľ požiadal čo najskôr a najmä e, pokiaľ a, a nezvlásime ani o predlženie obdobia pre utečencov a príjimateľov doplnkovej ochrany. Medzinárodná ochrana by mala byť e, vždy považovaná za dočasnú. Príjimatelia by malo by sa očakávať, že príjimatelia sa vrátia čo najskôr, najmä ak, ne, ak nevykazujú znaky e, integrácie s tým, že sa budú využívať na hodnotenie zmysluplné kritéria. Doponková ochrana by mala byť udelená na jeden rok a potreba ochrany by mala byť preskúmaná pred každým obnovením. Preskúmanie by malo byť povinné, povinnej povahy vo všetkých členských štátoch. Ďakujem. Ďakujem. Len vysvetlím, nemali sme na zozname tieňového spravodajcu, ale ja to, ja to opravím, to je moja chyba. Ďakujem. Ďakujem. Pani Ďakujem pekne, ja sa vyjadrím v mene pani Mlinárovej ktorá tu nemôže byť medzi nami. Ona sa chce poďakovať pani spravodajkyni za vynikajúcu prácu ako vždy a nazdáva sa, že tento návrh zlepšuje návrh komisie a ide správnym smerom. Zároveň víta predovšetkým prístup spravodajkyne, e, ktorej cieľom je zlepšiť ochranu a integráciu, na rozdiel od toho, čo tu práve zaznelo, pokiaľ ide o environmentálne zmeny, ktoré sa týkajú ochrany a rovnako aj zlepšenia subsidiárnej ochrany utečencov. Ďalej e, sú tu tie zmeny, ktoré sa týkajú prvkov medzinárodnej ochrany, ale aj miesto prístupu e, k trestaniu a tak ďalej. Tam navrhuje isté zmeny, ktoré by rada v návrhu našla. Nazdáva sa, že by sme mali rozšíriť možnosť eh, spájania rodín a rozširovať ho namiesto využívania sankcií. A Táňa sa veľmi teší na ďalšiu plodnú spoluprácu aj v budúcnosti. Ďakujem, Cecília, za to, že si rešpektovala rečnícky čas. A teraz Barbara Stinere za GUE NGL. Ďakujem. Chcem povedať, že si veľmi vážim e, presnosť aj právnu rigoróznosť tohto návrhu a predovšetkým aj tie kritické argumenty, najmä pokiaľ ide o návrh nariadenia. Ja si myslím, že toto nariadenie treba skutočne hĺbkovo zrevidovať, najmä pokiaľ ide o to, čo spomínala Tania. Má úplnú pravdu lebo e, to riziko harmonizácie smerom nadol, e, to je, je to veľmi pekné slovo, e, muzikálne slovo, harmonizácia. Ja si myslím, že to treba zmeniť a mali by sme radšej hovoriť, znížiť úroveň smerom nadol. Ja chcem teraz zdôrazniť ako pozitívny prvok to, že sa bude, bude vlastne hovoriť o tom štatúte utečencov, ktorý bol Eh, udelený na základe subsidiarity utečencom. A zároveň eh, chcem hovoriť o sa vyjadriť k tým azylovým procedúram a potom ešte pokiaľ ide o vyjasnenie toho eh, absolútneho charakteru, ako povedala mm, Táňa, povinnosti vlastne vývoja a samozrejme aj výhody, pokiaľ ide o získavanie štatútu rezidenta v tej či ktorej krajine. A sú tu niektoré body v texte, ktorý predložila Táňa a ja sa k ním chcem podrobnejšie vyjadriť. Začnem tým uznávaním štatútu utečenca v dôsledku environmentálnych zmien. Skutočne vítam to, že táto možnosť tu bola spomenutá a bola by som veľmi rada, keby sme mohli vysvetliť, aký to môže byť environmentálny utečenec, aké sú e, tie presné e, kritéria alebo veci, ktoré ľudské bytosti provokujú v oblasti životného prostredia, napríklad zosuvy pôdy alebo vysychanie pôdy, ktoré viedli k dezertifikácii mnohých území v Afrike a v Ázii na to treba naozaj myslieť a ja vás chcem všetkých vyzvať, e, napríklad Európsku ľudovú stranu, ale aj ostatné politické skupiny, aby sa touto situáciou zaoberali. Vysychanie, dezertifikácia, to sú nové témy a je tam veľmi dôležité, aby sme sa zhodli v tejto téme. Ďalšia téma, e, na ktorú by som rada upozornila, je to dĺžka trvania povolenia na rezidenciu, na pobyt to by som chcela rozšíriť. A rozšíriť by som chcela aj definíciu rodinného príslušníka, pokiaľ ide o povinnosť e, spájania rodín. Myslím si, že toto by sme mali hlbšie prediskutovať, pretože pani Mussolini. Áno, samozrejme, ja chápem e, jej argumentáciu, e, čím viac explicitná je refi, eh, definícia, tým viac rizik môžeme v budúcnosti vylúčiť. Zároveň je však isté, že e, tento pojem subsidiárnej ochrany e, vznikol najmä preto, aby sme mohli pridať ďalšie definície a skutočne sme tam pridali viac inklúzie ako exklúzie. A ja by som e, rozšírila aj to, čo nazývame obdobím milosti. To sa týka tých, ktorým E, bude odmietnutý e, pobyt v krajine. A ne, alebo sa im neobnoví a nepredlží pobyt. V Taninej správe sa hovorí o práve zotrvať 3 mesiace na európskom území, e, aby vlastne utečenec alebo uchádzač mal možnosť uchádzať sa o nejaký vízum. Tento tanín návrh mi pripadá veľmi ťažký pretože e, myslím si, že je to veľmi ťažké získať ďalšie vízum v priebehu troch mesiacov. To je všetko z mojej strany. Ďakujem, Barbara. Jane Lambert, nech sa páči. Ďakujem. E, Táňa Fajon pripravila vynikajúcu správu a mnoho návrhov, ktoré tam odzneli, moja skupina podporuje. Ja hovorím aj v mene spravodajcu za parlament. A síce, keď sme pracovali na úprave smernice, boli sme veľmi radi, že teraz po prvý krát, odkedy Európsky parlament má právo legislatívneho spolurozhodovania v otázke internej ochrany a rovnako aj v oblasti eh, prístupu k ľuďom bez štátnej príslušnosti a ich ochrane v jednotlivých štátoch, Samozrejme, sa tu bude hovoriť o pozmeňovacích návrhoch. Ja by som sa ešte rada vyjadrila e, k tomu, že to má byť nariadenie. Myslím si, že ak to bude nariadenie, ktoré má za cieľ znížiť vlastne tú váhu, preto by bolo možno dobré, keby komisia zvážila štatút E, či naozaj je to vhodnejšie tento návrh pre nariadenie alebo pre smernicu. E, my túto tému potrebujeme mať na stole a viacerí kolegovia sa tu vyjadrili k záležitostiam, ktoré sa týkajú reality. Avšak realita v členských štátoch je určite taká, že ideál definovať tento štatút každý rok je absolútne byrokratický prístup – E, veď keď sa len pozrieme na to, e, aký čas e, si vyžaduje stanovenie štatútu utečenca prvýkrát v členských štátoch. A ja si myslím, že treba sa zamyslieť aj nad tým, že čo robiť v prospech osôb, na ktoré sa vzťahuje medzinárodná ochrana a aj pre ich rodinu. Lebo keď máme takúto situáciu, je tu riziko pre mentálne zdravie a to ide priamo Eh, to je priamo v protiklade s eh, úmyslom, ktorý máme. Myslím si, že ten štatút, ktorý by trval jeden rok, tak tento človek sa nebude vlastne implikovať v tom eh, štatúte a väčšina zamestnávateľov to nebudú brať do úvahy, lebo budú vedieť, že keď ich príjmu do zamestnania, tak to bude na rok a potom už to nebude to znamená, že my by sme sa mali snažiť týmto osobám zabezpečiť istú mieru stability, životnej stability a členské štáty by mali mať takisto isté stabilné systémy a myslím si, že mm, pravidelná revízia nie je adekvátnym opatrením. A toto ide tak trošku aj v línii otázky štatútu a to je niečo, čo navrhuje komisia a parlament by to mal pozitívne prijať. Mm, my tu možno hovoríme o takom trošku inom štatúte, ale nie o inej potrebe ochrany. A myslím si, že toto by sme mali i náležite objasniť, a, lebo e, tá subsidiárna ochrana neznamená to, že e, nejaká osoba môže prežiť v krajine s menším množstvom e, príjmov alebo s menším množstvom potravy Takže ja si myslím, že pokiaľ ide o tento štatút, tak by sme mohli rozšíriť tú definíciu e, práva na pobyt a vzhľadom na to, že nemáme veľa času, ja si myslím, že musíme e, do tejto správy zapracovať niektoré veľmi dôležité body. No a my veľmi vítame tú skutočnosť, že sa je tu vôľa opätovne sa pozrieť na tú smernicu o definícii rodiny a samozrejme chceme sa pozrieť aj na tých, na ktorých sa bude stiahovať povinnosť sekundárnej ochrany. Ďakujem, Jean. Ja mám teraz na zozname pána Kastalda. Pán Kastaldo je tu? Nie je tu. Ešte máme čas eh, na slovo, ktoré teraz dáme komisii. Poprosím zástupcu komisie o stručné vyjadrenie. Pán, pani Nils, áno. Pán Nils, áno. Ďakujem, pán predseda. Ja vítam návrh správy, tak ako ho predniesla pani spravodajkyňa. Je to v súlade s postojom komisie usilovať sa o väčšiu mieru harmonizácie. Sú tam dve také dôležité veci a síce väčšia miera uznávania medzi členskými štátmi a zároveň by tam nemal vzniknúť e, priestor o e, vlastne e, zhoršovanie situácie vždy vo, pri vyhrotení kríze, krízy. Sú tu pozmenujúce návrhy, ktoré sa týkajú rozličných e, opcionálnych ustanovení, napríklad pravidla vnútornej ochrany alebo ďalšie pokiaľ ide o vnútornú ochranu, tam chceme mať práve väčšiu mieru jednotnosti a spoločných pravidiel. Sú tu potom ešte ďalšie pravidlá, o ktorých by sme chceli hovoriť podrobnejšie. Ide najmä pokiaľ ide o navracanie utečencov, o rozšírenie doplnkovej ochrany aj na klimatických utečencov. Tam máme isté pochybnosti. Európska únia už odviedla veľký kus práce v oblasti ochrany rozličných osôb, sú tu rozličné iniciatívy v rámci OSN a myslím si, že nie je potrebné túto ochranu rozširovať aj na týchto environmentálnych utečencov alebo na tieto osoby. Rovnako vítame rozšírený prístup k vzdelávacím opatreniam a, ta, a, a vítame aj ďalšie sprá- časti správy, tak ako ich predniesla pani spravodajkyňa. Dobre, a teraz ešte pani Tania na záver. Áno, ja mám iba niekoľko veľmi stručných reakcií. Chcem sa vyjadriť k tomu, čo povedala komisia. Myslím si, že vždy je dobré a vždy je dobrý čas na to, aby sme hovorili o dobrých návrhoch. Ja sa chcem poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom, ktorí sa zúčastnili tohto prvého kola a reakcií ja zoberiem do úvahy všetky ich návrhy a rovnako chcem poďakovať za rozličné návrhy a komentáre, pretože nám pomôžu vlastne e, nasmerovať sa na správnu cestu. Mojím cieľom, ako aj cieľom mojim, mojich kolegov, je to, aby ľudia, ktorí prichádzajú do Európy a potrebujú medzinárodnú ochranu, aby mali vo svojom živote aspoň e, istú mieru stability Týka sa to obidvoch štatútov, týka sa to rozličných predlžovaní a ide o to, aby tu neboli nejaké e, trestné opatrenia, ale o to, aby tieto opatrenia týmto ľuďom umožnili e, zaradiť sa opätovne do života. To sa týka aj tých opatrení, ktoré sa týkajú spájania rodín. O tom ešte budeme diskutovať aj vo výbore, aj s komisiou, aj s radou a dúfam, že E, sa nám podarí e, ambície, ktoré sme si vytýčili, e, náležite splniť. Ďakujem, pán predseda hovorí, ďakujem spravodajkyni aj tieňovým spravodajcom, aj vystupujúcim. Pozmenujúce návrhy môžete predkladať do 24. marca. Ďalším bodom je návšteva gréckého ministra, ktorý je už na ceste. Na jeho prejav máme 45 minút. ale máme trošku ušetreného času, čiže ja by som navrhol kratučku prestávku, ale poprosím vás, aby ste neopúšťali sálu, lebo začneme o 11.10, čiže je to naozaj len niekoľko minút lebo pán minister podľa programu mal začať o 11.15. Ďakujem.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 Thank you, colleagues. Um, I know you're all starting to indicate already. I've just mentioned this to the minister, so please indicate if you want to speak. Môžete sa hlásiť o slovo, ak máte otázky. Teším sa, že pán minister Ioannis Muzalas je s nami. Je, je, bol otvorený e, našemu pozvaniu. My sme skutočne radi, že prišiel. E, Uvedomuje si, že sme tu hovorili o tých našich vlastných témach, Dublin a podmienky pre utečencov. Samozrejme, situácia v reále, priamo v teréne je úplne odlišná a vie, že my sme ochotní a pripravení zhovárať sa s ním o otázkach v Grécku a aj o širšom kontexte, ktorý s tým súvisí. Takže nebudem už teraz zdržiavať. Viem, že chce hovoriť, bude hovoriť zhruba 10 minút bude hovoriť o navracaní utečencov, zraniteľnosti tej situácie. Takisto bude hovoriť o ďalších otázkach, takže ja po tých desiatich minútach jeho príhovoru všetkým dám možnosť spýtať sa otázku, ale prosím vás pekne minútu, dve maximum. Viac času nemáme, buďte veľmi konkrétni vo vašich otázkach a pán minister bude hovoriť tiež stručne potom. Takže bez nejakého oddalovania vás poprosím, pán minister, nech sa páči, máte slovo. Vážené dámy poslankyne, páni poslanci, je to pre mňa vždy veľkou cťou byť tu medzi vami. Nezávisle od toho, že či súhlasíte alebo nie, pretože obidve možnosti to existujú. E, ja e, mám vždy pocit, že som tu v prirodzenom, mojom prirodzenom prostredí. A napriek tomu viem, že naše dohody aj nezhody vždy viedli k vylepšeniu veci e, pre krajinu, pre utečencov, pre migrantov a pre Európu. Nemám veľa času, ale mám veľa čo povedať. A preto E, budem radšej, keď tu bude dostatočný čas na otázky, aby som ich mohol zodpovedať. V roku 2015 850 tisíc utečencov a migrantov prešli Gréckom, okolo 10 tisíc ľudí za deň v najväčšom období prílevu a v Grécko aj vďaka európskej e, pomoci dokázalo situáciu riešiť, neboli epidémie, úmrtia, nedošlo k žiadnej katastrofe a najmä medzi Grékmi e, bola naozaj atmosféra pomoci a vôle pomôcť utečencom. Potom tu boli migračné toky, ktoré prešli z 10 tisíc zhruba na 2500 po vytvorení istých bariér a došlo k podpísaniu dohody medzi Európskou úniou a Tureckom e, a po e, jej podpísaní e, v priebehu troch mesiacov my sme mohli zavrieť najväčší utečenecký tábor bez nejakých dramatických udalostí. Podmienky tam neboli skvelé, ale postupne sa zlepšovali a dnes môžeme povedať, že podmienky sú dobré. Po desiatich mesiacoch od zmeniteľ Domini, tak sme vytvorili, e, vytvorili sme hotspoty a treba si uvedomiť, že v, na začiatku krízy sme disponovali len, 10 len tisícom e, miest, E, my sme všetkých utečencov zaregistrovali, všetkých, ktorí e, prišli do našej krajiny. A dnes e, tábory sú v dobrom stave. Nie sú tam už ľudia, ktorí by žili v stanoch, všetci majú byty, potravu, majú farmaceutickú pomoc o deti, je postarané, sú zaočkované deti E, takisto sme do, nám blahoželala Medzinárodná zdravotnícká organizácia, pokiaľ ide o e, mladistvých bez doprovodu. Bolo tam e, tri, vyše 3000 takýchto ľudí a teraz máme 1400 e, týchto detí umiestnených a nazdávame sa, že do leta, ak nedôjde k novému prílevu, ich budeme môcť všetkých ubytovať. Snažíme sa vytvárať bezpečnostné zóny v táboroch, kde sa staráme o tieto deti. Pokiaľ ide o azyl, situácia je zložitá. A to nielen preto, že hm, tu bolo veľké množstvo, ale aj preto, že tu došlo k istému populizmu vzhľadom na to, čo sa dialo. Samozrejme, že táto situácia sa vďaka týmto udalostiam nezlepšila, to bol skôr taký nešťastný fenomén. Napríklad v zime došlo k tomu umrtiam v mori. A samozrejme, že tu došlo k prejavom istého populizmu. Starostovia odmietali utečencov, chceli, aby všetci prechádzali do ďalších krajín, odmietali prijímať utečencov a tak ďalej. E, čo ma prekvapilo, že o týchto extrémne e, rasistických e, fenoménoch neboli žiadne komunikácie. V dôsledku umretia niekoľkých utečencov boli tie tábory zreorganizované a my sme my predsa nemôžeme zmeniť klímu na ostrovoch. A teraz o dve alebo o tri mesiace nám tu hrozí riziko tej istej, zopakovania sa tej istej situácie. Čiže my potrebujeme e, intervenciu poslancov, e, aby tento fenomén na ostrovoch zmizol. My sme povinni zlepšiť situáciu na e, ostrovoch v utečenských táboroch. Samozrejme, že vytvárať e, tábory aj uzavreté centra by umožňovali lepšie garantovať e, azylovú politiku aj ochranné centra pre migrantov. My sme spolu s DŽom a DŽ Eko vytvorili plán, na základe ktorého v roku 2017 e, budeme disponovať 30 e, tisícmi ubytovacích mien oproti pôvodným 23 a v roku 2018 e, zatvoríme ďalšie tábory a ubytujeme ďalších 10 tisíc utečencov. To znamená, že tí utečenci a migranti, ktorí majú právo zostať, tak oni E, im bude vlastne e, umožnené žiť v úplnej dôstojnosti. My chceme teda do konca roku 2018 ubytovať všetkých utečencov a chceme im dať aj možnosti práce. A v tejto súvislosti mi dovolte, aby som sa ešte vrátil k dvom veciam. Ja som si zveľmi, veľmi pozorne vypočul prechádzajúcu rozpravu o Cecilínej správe, Cecília, to je excelentná správa. Nemôžem súhlasiť samozrejme so všetkým, ale to, že správa pani Wikstrom môže byť veľmi dobrým základom pre diskusiu, je pre nás veľmi dôležité, pretože my si myslíme, že návrhy komisie e, nie sú platformou pre diskusiu s nami spôsob, ako sa táto solidarita prezentuje, e, neklamme si, alebo je tu absencia solidarity a modifikácia Dublinu nám ukazuje na to, že nie je politická perspektíva akákoľvek, tak toto nie je v praxi aplikovateľné. Čiže otázka tu nestojí, či chceme alebo nechceme v Grécku alebo v Taliansku. E, otázka je, že tieto pravidlá nie sú aplikovateľné. A keď dôjde k nárastu týchto migračných tokov, systém, tokov, systém opäť sa zrúti a preto je na Európskom parlamente, aby prijímal zákony, je potrebné vyhýbať sa prijímaniu takých rozhodnutí, ktoré mm, povedú k takýmto hrozbám. A rovnako by som chcel povedať, že tu máme dohody, ale sú tu aj rozpory. A my sa nazdávame, že my potrebujeme akúsi automatickú procedúru, aby sme mohli príjmať opätovne rozhodnutia. A to je to, čo tu existuje, ale neprináša to žiadnu pridanú hodnotu. Čiže my tu potrebujeme nejakú automatickú procedúru, kvalitatívnu procedúru. My my e, nám tu nestačí, ne, nechceme 150%, nám bude stačiť 100%, ale to treba riešiť spolu s ďalšími technickými ustanoveniami. A je jasné, že keď to zveríme ktorémukoľvek štátu, Grécko, Taliansko, Poľsko alebo Maďarsko neskôr, a ak necháme každému členskému štátu možnosť e, E, vlastne robí túto pre dublinskú verifikáciu, tak to nás úplne pohutí. My sme mali veľké problémy s ubytovacími kapacitami. Ak dôjde k novým e, tokom utečencom a ak nebudeme mať nový Dublin, tak potom e, nebudeme mať e, Príjímací servis ani azylový servis to jednoducho zničí Grécko, zničí to v budúcnosti Európu a bude to e, veľkým problémom. To isté platí aj pre Taliansko, aj pre ktorúkoľvek inú krajinu. E, no, teda neviem právne, my nechceme, aby tu bola flexibilná solidarita. Môžem povedať, že my možno môžeme prijať nejaký kompromis, e, pokiaľ ide o tento druhý bod, ktorý spomenula Cecília alebo napríklad aj pokiaľ ide o sankcie, ale v každom prípade každý členský štát, to je dôležité, musí minimálne akceptovať aspoň niekoľko utečencov a tieto čísla potom postupne môžu byť navýšené. A ja vám teraz môžem povedať, že e, na báze dobrovoľnosti to v Grécku nefungovalo. My sme trikrát e, vydali výzvu o pomoc a politickú ochranu a nakoniec sme dostali 15 z toho, čo sme žiadali so súhlasom Európskej únie a väčšina tých e, darov boli dobro, dobrovoľné dary z niektorých krajín Nemecko, Francúzsko, Švedsko, Portugalsko, možno som niektorú krajinu zabudol. Ale nebola tu globálna reakcia zo strany ostatných členských štátov, pokiaľ ide o našu žiadosť o pomoc. A myslím si, že ak to má, aj nesúhlasíme s návrhom pani Wikstrom, to môže byť, táto správa môže byť vynikajúcou bázou pre diskusiu. My sme predložili, my pred, predložíme pozmenujúce návrhy, ale nazdávame sa, Cecília, že vzhľadom na problémy, a na jednotlivé pozície. Ja viem, že veľké úsilie tu už bolo vynaložené a sú tu isté veci, ktoré sú aplikovateľné, aj keď mnohí hovoria, že tu nie je čo aplikovať. Ja si myslím, že predsa len sa tu dá diskutovať. Ja sa nechcem vrácať k tomu, čo som už o solidarite a o flexibilnej solidarite povedal. E, flexibilná solidarita sa musí stať reálnou solidaritou. Nechcem tu opakovať svoje postoje a názory. Ja čakám na vaše otázky. Ďakujem, ďakujem pán minister. A teraz dám slovo jednotlivým kolegom, pretože tu máme veľmi dlhý e, zoznam rečníkov. A vzhľadom na tie dôležité otázky, o ktorých hovoril pán minister, tak chcem, aby každý dostal priestor na odpoveď. Takže prosím vás, Um, pokúste sa obmedziť svoj rečnícky čas na minútu, nie dlhšie ako dve minúty, pani Mecela. Ďakujem, pán minister Mozelas, ďakujem, že s nami všetkými takto otvorene komunikujete a priebežne nás informujete o tom, čo sa vo vašej krajine deje. Vieme, že vaša krajina zaznamenala obrovský príliv ľudí v posledných rokoch na záver ste povedali, že kľúčom je solidarita a my s tým plne súhlasíme a akákoľvek revízia musí z tohoto vychádzať, z tohto predpokladu. Mohli by ste trošku e, rozšíriť e, tie údaje, číselné údaje o prichádzajúcich a navracaných a potom Turecko. Zhodneme sa o tom s EASom. Vieme, že vaša vláda dostala prostriedky na expertov, ktorí by pomohli e, spracovať tieto žiadosti o azyl. Mohli by ste podrobnejšie uviezť, čo sa v tejto veci deje a mohli by ste nám povedať, že či zbroje, ktoré e, máte, sú primerané vzhľadom na výzvy, ktorým naďalej čelíte, či už v teréne alebo na ostrovoch? Ja o chvíľu musím odísť na summit EPP, ale veľmi rada si vypočujem na internete vaše odpovede. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem. Ho, ďa, ďalšia rečnička. Ďakujem vám, pán minister, za to, že ste medzi nás e, prišli i za vašu ochodu chodiť medzi nás a vysvetliť nám situáciu v Grécku. Určite mnohí z nás chcú položiť viacero otázok. Ja sa obmedzím na jednu, dve vzhľadom na tlak, ktorý je v súčasnosti na Grécko vyvíjaný, tak my si e, e, veľmi vážime vaše úvodné slova, nielen pokiaľ ide o e, to, že máte najvyšší počet utečencov, ale aj pretože v posledných rokoch tie výzvy pred vašou krajinou vystali aj v iných oblastiach po dohode s Tureckom. Máte aj iné povinnosti, na ktoré sa musíte pripravovať. Rovnako by som chcela pripomenúť, že aj Grécko ešte stále vlastne má úsporný režim a to bude veľká výzva najmä na ostrovoch. Čo presne, akú podporu vám poskytujú európske agentúry? Akú podporu získávate od členských štátov? Pretože hovoriť o flexibilnej solidarite je ešte väč- väčší nezmysel, vzhľadom na to, že niektoré členské štáty nedávajú nič. Takže pokiaľ ide o nejaké technické vyjadrenie zamestnancov a peniaze, máte nejakú pomoc? A ďalšia vec, ak potrebujete väčšie množstvo administratívnych zamestnancov, na tieto procedúry potrebujete viac administrátorov, sudcov, právnikov. Máte možnosť e, týchto zamestnancov najskôr kvalifikovať? Existujú nejaké obmedzenia, pokiaľ ide o týchto zamestnancov práve v dôsledku úsporných opatrení? Ďakujem, Birgit, za EKR. Pán Mareas, nech sa páči. Vážený pán minister, vítajte v Európskom parlamente. E, ja mňa zaujíma otázka ostrovov. Vieme, že tam bol, je 6 16 500 utečencov, ktorí tam boli v jednom tábore e, zatvorení. Vy ste o tom informovaní a nakoniec aj ja som bol na Kiose, na Samose a na e, Lesbose a to je skutočný problém. E, pritom e, tento problém nesúvisí s populizmom, to sú ostrovy, ktoré prijali už veľké množstvo utečencov, oveľa viac ako iné časti v roku 2015 až 16 a občania už nie sú ochotní ďalej toto znášať, lebo ako viete, E, že interpretácia EÚ hovorí, že tzv. dohoda medzi EÚ a Tureckom zakazuje relokovať niektorých utečencov, ktorí prišli, e, čerstvo prišli do kontinentálneho Grécka. Takže ukážte nám prosím vás tento text, pretože pokiaľ viem, e, takýto text v písomnej podobe neexistuje. A potom, aké sú návrhy? A vlastne máme tu odpovede pána Avramopulosa. 40 ľudí, ktorí sú e, zablokovaní na ostrovoch, sú mladiství bez doprovodu. Z akého dôvodu? Kedy ich začneme premiesňovať do kontinentálneho Grécka? To znamená, že týchto, z týchto 16 500 ľudí je 7 tisíc, ktorí budú presunutý do kontinentálneho Grécka a to je neakceptovateľné. Rovnako vám chcem povedať, že zástupcovia e, obyvateľov ostrovov zo Stredozemného mora prídu do Bruselu, oni boli pozvaní a budeme tu mať stretnutie 27. marca v Európskom parlamente, aj vy môžete prísť bude tu dialóg, pretože je naozaj nepriateľné obviňovať z populizmu obyvateľov ostrovov, ktorí prijali najväčšie množstvo utečencov. Ďakujem. Už som povedal, že nebudem robiť výnimku, dve minúty najdlhšie. Pani Ernst Zague, nech sa páči, pardon. Cecilia Wikström. Áno. E, myslím si, že už pán minister tu veľa povedal. Ja ušetrím čas a teda vyškrtnem sa zo zoznamu. Ďakujem, Cecília. Ďalej kolega Ernst Zaguje, ďakujem. Je to dôležité stretnutie, mali by sme e, to realizovať e, v stálych intervaloch, je to pre nás dôležité, ale samozrejme pre všetko, čo sa deje v Grécku. Čo mňa zaujímajú sú tri body. Povedali ste 5 tovarov a služieb, ktoré prislúbila Európska únia, iba toľko sa dostalo do Grécka. Chcela by som, aby ste to snili, čo to znamená konkrétne, čo nebolo dodané, čo nie je k dispozícii, čo, čo tú situáciu komplikuje pre Grécko. Druhý bod. Ehm, prerozdelenie utečencov. Jasné, tam, kam tí utečenci prídu najskôr, to je Stredomorie, Grécko, Taliansko, a keď hovoríme o budúcej distribúcii utečencov, tak čo je pre vás mimoriadne dôležité? Pre nás by bolo dôležité, aby už od prvého dňa boli distribuovaní utečenci a aby naozaj efektívne e, sa pos- sme sa postarali o tieto krajiny, teda aby tí utečenci sa dostali do iných členských štátov. A tretí bod, relokačný proces maloletých. Aká je situácia s maloletými? Možno by sme to mohli trochu upresniť s otázkou relokácie, aké sú s tým spojené problémy a čo komisia, Rada, Európska únia musí viac, teda v čom musí, musia zlepšiť podporu. Ďakujem, Cornelia. Teraz Judith Sargentini. Thank you very much, Chair. Uh, uh two issues that I'd like to address. Ďakujem pekne. Sú dve otázky, ktorými som sa chcela venovať keď je tuto prvé výročie tureckej dohody, 18. 19. marec, môžete si vybrať. A takisto dúfam, že tu bude diskusia k tejto téme, ale to bolo zablako, zablokované zo strany EPP a liberálov, čo je trochu zlé, pretože potrebujeme demokratickú kontrolu nad dohodou s Tureckom. Takisto by som chcela počuť úvahy ministra. Ďakujem pekne za to, že ste prišli medzi nás pokiaľ ide o vyhlásenie e- Európskeho súdneho dvora, pokiaľ ide o to, že nie sú správnou stranou na to, aby posudzovali návraty ľudí z Grécka. Takže otázka je, že kam sa ľudia môžu obrátiť na to, aby si uplatnili svoje demokratické právo. A ďalšia otázka sa týka čísel pre relokáciu. To je ako keby teraz nejaká hra, holandský minister pre azyl a imigráciu povedal, že by nemal e, realokovať toľko ľudí, ako očakával, pretože vy nemáte ľudí, ktorí by splňali kritéria. Povedal, že na miesto 60 tisíc ľudí je to iba 24 tisíc, pretože ostatní nesplňajú kritéria. Prišli teda po tej dohode s Tureckom a preto vlastne nie sú nesplňajú kritéria pre realokáciu alebo nemajú tú správnu národnosť, to znamená 75% alebo viac. A nesplňajú, nie sú z tej skupiny 75%. Ako to teraz máme vnímať, túto hru, ktorú tu máme, pretože členské štáty znížia čísla, povedia, že už to nie sú čísla, už sú to iba percenta a to povedie k väčším problémom práve pre vás. Ďakujem, pani Wimberg. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem pekne za to, že ste nám aktualizovali informácie, hovorí, že situácia sa začína zlepšovať, že môžeme pomôcť ľuďom tým, že im zabezpečíme potrebnú zdravotnú starostlivosť. Áno, možno, možno začínate plniť tie požiadavky, ale podľa dublinského nariadenia na základe ktorého sa mali migranti zasielať naspäť. Pokiaľ ide o tých, ktorí sa momentálne nachádzajú v táboroch, koľko z nich vlastne prichádza zo Sýrie? Mňa by zaujímalo to, pretože častokrát si myslíme, že väčšina z nich je zo Sýrie a zaujímalo by nás, že koľko to vlastne ľudí je a koľky boli zaslaní naspäť do Turecka podľa tejto dory, to by ma zaujímalo. Ďakujem. Ďakujem. Teraz začneme ten zoznam podľa zoznamu rečníkov, tak ste sa prihlásili. Nech sa páči. Prvý rečník. Ďakujem pekne, pán minister, hovorí pani Bjork. Ja by som chcela iba zdôrazniť, že väčšina z vás tu si prečítala list 160 organizácií a mimovládnych organizácií o situácii. Netýka sa to teda iba gréckej vlády, ale ide tu o to, aby sa zmenila jednoducho politika v oblasti azylu. A jedna z tých otázok, ktorá tu bola zdôraznená, je tá, že politika, ktorú momentálne Európska únia de facto robí, ako keby sme stratili tých migrantov z očí a zabudli na to. Pozrieme sa na situáciu na externých hraniciach a takisto aj tie ostrovné tábory v Grécku. Vlastne Európska únia to nepovedala verejne, ale my takúto politiku nechceme my vieme, aké tie podmienky tam sú, sú tam veľké ťažkosti. Ja si myslím, že najvyšší čas, aby tento parlament žiadal od rady, aby sa predložil návrh ohľadne toho, aby sa zatvorili tieto tábory na ostrovoch. Ja si myslím, že tento princíp zmizne očí, zmizne zmysle sa týka aj Maďarska, kde vlastne sa azilanti dávajú ako keby do vezenia. Toto je niečo, čo treba v parlamente jasne potierať ale aj na rade. A teraz konkrétna otázka. Počuli sme, že tu prebiehajú rozhovory, aj to aj nátlak na Grécko, že by sa zmenila legislatíva na to, aby sa umožnilo pre, aby sa umožnil návrat do Turecka návrat ľudí aj z kategórie zraniteľných, aj maloletých, ktorí vlastne momentálne sú mimo tejto kategórie. Je pravda, že komisia a rada idú týmto smerom, pán minister? A ako teda sa na to pozera grécka vláda, akú podporu potrebujete od nás v takomto prípade, aby sa takáto legislatívna zmena udela. Ja si myslím, že by to bolo nepriateľné, aby sa maloletí zasielali na základe takéto dohody, ktorá ako taká vôbec nie je legitívna. Ďakujem pekne, pán Kirko. Ďakujem, pán minister. E, ja mám jednu otázku. Vidíme, že podľa najnovších údajov, a pokiaľ ide o prognózy, o počte ľudí, ktorí prechádzajú cez Grécko, najmä pokiaľ ide o Sirčanov, ich počet pokles, poklesol. Súvisí to s tými uzavretými centrami, o ktorých ste hovorili? A e, samozrejme v texte komisie sú tie uzavreté, e, uzavreté centra spomenuté. Ako to vyzerá? Holmeyer, Pani Holmeyer, Monika, nech sa páči. Vážený pán predseda, vážený pán minister, ja mám teda štyri otázky. Tá prvá je nasledovná. 90% tých, ktorí vlastne prvé konanie e, prešli, podali odvolanie. Tieto odvolacie konania trvajú 3 až 4 roky a dôvod, prečo je vlastne ten odpor taký vysoký, nie je preto, že by sa vlastne objasnila mala objasniť táto vec, ale vlastne dôvod preto, že potom môžu zostať 3 až 4 roky tu. Čo robí grecká vláda na to, aby sa vlastne postupy na súdov na základe predpisov, ktoré tu máme, skrátili na zhruba 6 mesiacov, aby jednoducho sa vniesla do toho jasnosť a precíznosť. Po druhé, hovorili ste, že ste dostali iba 5% z tých fondov. Ja som napríklad v výbore pre kontrolu roz, pre rozpočet a musím povedať, že Grécko bohužiaľ nepredkladá účty, ktoré žiada Európska únia na to, aby tie peniaze vôbec ste dostali. Bez týchto peniazov papierov jednoducho nedostanete peniaze do Európskej únie. To znamená, čo urobí Grécko na to, aby tie výdavky, ktoré ste realizovali, aby ste predložili účtenky za to, aby Európska únia mohla tie peniaze vyplatiť, pretože jednoducho s tým súvisí to nevyplatenie. A po tretie, pokiaľ ide do s Tureckom, tam nie je úprava, pokiaľ ide ostrovy a pevninu. Je tu ešte aj nejasnosť ohľadne počtu tých utečencov a migrantov, ktorí sa nachádzajú na pevnine. To znamená prvá otázka prečo sa to ťažisko stále kladie na ostrovy a nie na pevninu. A po druhé, prečo, teraz hovorím, teraz nadviažem na to, čo sa týka predchádzajúceho letiska, tam od tam napríklad je ubytovaných 200 tisíc učencov a vieme, že investori už čakajú pred dverami, ktorí sú pripravení investovať do Grécka, aby mohli vytvoriť pracovné príležitosti, pretože vlastne takýmto spôsobom, keď sa to nerieši, sa hecuje obyvateľstvo proti utečencom. Treba to rýchlo riešiť, pretože to zasa povedie k agresiám, ktoré si vôbec neželáme. Eli Schlein. Ďakujem, pán predseda. Veľmi pekne ďakujem, pán minister, že ste prišli medzi nás. Eh, Predtým ste sa vyjadrili e, k reforme Dublinu. Ja som spravodajkyňou za moju skupinu SAD. A e, my zdieľame niektoré aspekty, napríklad otázku neprípustnosti, ktorá nielenže by znamenalo ďalšiu e, zodpovednosť pre štáty prvej línie, ale bol by to aj nebezpečný filter na vstupe, pokiaľ ide o osoby, ktoré potrebujú a hľadajú ochranu. Um, ja som nas, na tom, aby sa to, uh, aby sa to výstra, vyškrtlo, aj pani kolegyňa Wikström to navrhuje, pokiaľ ide o ten praho, prach 150%, ale to je, e, ten, tento postup sa spúšťa až vtedy, keď už kríza vypukla a um, ja musím povedať, že naozaj e, tá úroveň diskusie na rade je je nízka, nie, hľadajú sa všelijaké fantazíne riešenia, hľada, snažia sa vyhnúť sa solidarite, snažia sa, snažia sa skôr o dobrovoľnosť členských štátov konať a týmto sa situácia nevyrieši. Pokiaľ ide o situáciu v Grécku, súhlasím s kolegyňou eh, Björk, ja sa chcem spýtať, či je pravda, že komisia a rada sa snažia o to, aby, eh, aj, aj, aj, aby sa urýchlil postup repatriácie maloletých eh, a zraniteľných osôb eh, späť do Turecka. Ja som sa chcel spýtať, ako to vnímate vy. Ďakujem. Pana Gomez, vážený pán minister, teda konečne po roku sme sa začali venovať tej prvej skupine 30 jezidov, ktorí prišli do Portugalska. Ja skutočne sa tomu teším. Je tu 100 ďalších jezidov, ktorí sú pripravení a schválení pre relokačný proces a mali by prísť do Portugalska v budúci mesiac. Moja otázka súvisí s týmto, pretože ako? Aká je tu orientácia vo vzťahu k zraniteľným skupinám, pretože oni sú, tí jezidovia, boli predmetom genocídy, ale sú tu ďalšie skupiny zraniteľných ľudí. Nemali by mať určitú prioritu v rámci relokačného mechanizmu vzhľadom na to, že sú zo zraniteľnej skupiny. A potom tí maloletí bez doprovodu. Zdieľam obavy mojich kolegov, predovšetkým portugalská vláda ponúkla prijať maloletých bez doprovodu, ale bolo to zablokované kvôli týmto interpretáciám zo strany komisie a ostatných, pretože maloletí bez doprovodu musia ísť do bezpečných krajín, ako napríklad Afganistan, kde bol ten strašný útok na teroristický útok na nemocnicu. To je absolútne nehorázne, takže chcela by som počuť váš názor. A mohli by ste nám dať aj údaj ohľadne toho, koľko ľudí bolo relokovaných napríklad v roku 2016 do ďalších štátov z Grécka koľky prišli v roku 2016, to znamená noví ľudia do Grécka, koľko ľudí je zadržiavaných v tých hotspotoch a odpoviem aj na to, čo povedali ostatní kolegovia. My potrebujeme demokratizu kontrolu toho, čo je jednoducho nemorálne a nelegálne, to je tá dohoda medzi EÚ a Tureckom. Ja som chcel iba skontrolovať, že som teda nevynechal nikoho, každý sa prihlásil dobre, nevynechal som nikoho dobre. Ďakujem veľmi pekne kolegovia aj za vašu disciplínu. Je to skutočne veľmi oceňované a teraz dostane slovo pán minister, ktorý má toľko času, koľko potrebuje na to, aby reagoval na všetky konkrétne otázky. Takže nech sa páči, môžete začať. Ďakujem veľmi pekne. Prepáčte, ak som niečo, za, ak možno niečo zabudnem, pretože tu odznelo veľké množstvo otázok viaceré z nich sa prelínajú. A chcel by som požiadať aj o ospravedlnenie, ak by som možno e, pri mojich odpovediach vás trochu nahneval, alebo ja sa nahnevám, ale prišiel som teda z pozitívne naladený, budú to iba moje reakcie na tie vaše vstupy. Takže chcem skutočne iba pomôcť a pokázať na realitu. Takže koľky prichádzajú do Grécka, ktorí odchádzajú z Grécka. Podľa dohody s Tureckom a Európskou úniou Odtedy zhruba prichádza každý deň 100 ľudí a vracia sa zhruba 30 až 40 každý týždeň. A to znamená, že my skutočne s veľkým nasadením uplatňujeme tieto princípy, ktoré tu sú v platnosti, pokiaľ ide o preskúmanie žiadosti o azyl, a pokiaľ ide o dublinské nariadenie. To treba povedať, ale takisto tu dochádza aj k zneužívaniu. Pokiaľ ide o azyl, kto príde do Grécka, žiada automaticky azyl, či príde z Maroka, alebo či príde z Alžírska, alebo z Bangladešu, má právo na to, aby požiadal o azyl, to sa samozrejme smie, ale my za to všetko platíme. Opakovane to zopakujem to je odpoveď aj na ďalšie otázky. My postupy a zákony v oblasti azylu na základe medzinárodného práva budeme preskúmavať veľmi prísne. Každý jeden jediný prípad preskúmavame. Každú žiadosť o azyl žiadame individuálne ad hoc. A práve preto sú tu tieto omeškania, pokiaľ ide o tie vracania do Turecka. A ešte jedna vec. Máme tu napríklad problém, ohľadne toho, že nemáme dostatočné množstvo ľudí z EASO, ktorí by to mohli trochu urýchliť. Celý ten proces nemôžu samozrejme robiť zázraky, ale mohli by ten proces trochu urýchliť. A to ešte neznamená, že nie je dostatočné množstvo peňazí. Práve naopak, členské štáty jednoducho nechcú posilniť EASO. S EASom máme veľmi dobrú spoluprácu a to, čo teraz hovorím, nie je ani nejakou kritikou voči EASu, iba to poukazuje na to, je to skôr taká kritika v úvodzovkách vo vzťahu k členským štátom, ktoré EASO nevyzbrojili personálom dostatočne na to, aby tej situácii dostali. Ακούω διαμαρτυρίες. Áno, teraz sú tu aj niektorí, ktorí protestujú, ale po anglicky áno, zmeny budú Takže, akú podporu my dostávame z Európskej únie? v rámci dohody medzi Európskou úniou a Tureckom. Takže nasledovné. Ja sa vždy snažím, pretože moja krajina sa nachádza vo veľmi ťažkej situácii, vždy sa snažím neuplatňovať alebo nepranierovať, neuplatňovať kritiku a nechcem tu teraz prísť a hrať sa na nejakého, na nejakého hrdinu, ja sa jednoducho snažím iba poukázať s chladnou hlavou na to, kde tie veci nefungujú tak, ako by mali. A potom jednoducho chcem eh, sa aj inšpirovať z pozitívnych vstupov, ktoré tu môžu takisto odznieť. Takže je tu aj podpora zo strany Európskej únie a my si na ne uplatňujeme právo. Bez takejto podpory by sme vôbec neboli mohli prežiť to by jednoducho nebolo možné vôbec nejako pokračovať v riešení tej situácie. Ale paralelne je to jednoducho ešte tak, že táto podpora stále nie je dostatočná. Zdá sa, že je to stále menej ako to, čo by sme v podstate potrebovali a čo Európska únia má platiť a vždy to prichádza neskôr, ako by to malo prísť. A to všetko vedie potom problémom. Hovoríme to opakovane, hovoríme to stále a chceli by sme, aby sa tieto problémy riešili. Ale v poriadku, nie som tu na to, aby som kritizoval komisiu, aby som kritizoval parlament, alebo aby som kritizoval Európsku úniu. Ja som tu na to, aby som povedal ďakujem a chcel by som vás požiadať, dajte nám celú pomoc a dávate nám ju na čas. A chcel by som požiadať Európsky parlament aj o to, aby ste intervenovali aj naďalej, v tom duchu, aby to mohlo byť čo najaktívnejšie. Máte pravdu. Ministerstvo pre migráciu vzniká poprvýkrát za 40 rokov. Vlastne zakladáme od nuly takéto ministerstvo. To chce čas, musíme pokryť všetko, čo pokryť musíme, spolupracujeme s ďalšími ministerstvami a je jasné, že moja krajina sa nachádza vo veľkej hospodárskej kríze, politika sporenia a tu je veľmi ťažké zamestnávať ľudí a tak ďalej, ale nevadí, s tým sa vysporiadame, ale trvá to nejaký čas, sme um, v omeškaní. Je nesprávne, že 16 tisíc ľudí sa, nachádzajú, sa nachádza na ostrovoch. Na ostravoch sa nachádza približne 9 tisíc ľudí a bolo to 14 až 15 tisíc ľudí od septembra až do dnes. A my sme tie zraniteľné a e, maloleté osoby presunuli inám, teraz je ich tam menej to je dôležité. Potrebujeme viac miest v táboroch a potrebujeme menšie centrá, menšie tábory. Tam ide o bezpečnosť pre utečencov a migrantov. Keď, ak už ste boli tam priamo na mieste, tak viete, že 2% jedného tábora. Takže keď tu máme kriminálne elementy, tak je to riziko pre ostatných. A je to <clears throat> zákonom, vlastne zákonom stanovené takéto centrá a toto už je zakotvené v tých najpokrokovejších legislatívnych aktoch, čiže nemusíme sa za nič ospravedlňovať ani nič vysvetľovať alebo odôvodňovať. Potom interpretácia dohovoru a zákaz postupovania. To je um, dohoda medzi Európskou úniou a Tureckom a nie, Európskou, nie Tureckom a Gréckom. A tam je to popisované, ale vo všetkých transpozičných textoch je to uvedené. My sme boli proti my sme chceli byť schopní, teda s výhradou povedať, že nebudeme posielať utečencov naspäť. Takže s výhradou pre tých, ktorí prichádzajú z pevniny, by sme mohli odbremeniť tie ostrovy a potom poslať ľudí späť do Turecka. Ja som veľa cestoval, stretol som sa s 13 ministrami, s dvoma gréckými, s ďalšími štyrmi. Spolu sme diskutovali so 17 ministrami z Európskej únie. E, zaslali sme list pánovi Timmermansovi a ďalším e, komisárom. Dvakrát som bol v Turecku, dva listy som zaslal do Turecka. takže je to pre nás zložité, ale nemáme žiadnu odpoveď. Naša vláda sa neodváži podstúpiť to riziko a urobiť také presuny, ktoré by ohrozili dohovor. No, ešte raz to zopakujem. Napriek všetkým problémom dohoda EU-Turecko je teda nie, že by to nebolo riešenie, ale jednoducho mohlo by sa to vyriešiť aj lepšie. Ja som otvorený pre všetko, ale už som to povedal. Migrácia. To je tvrdá skúška. A jednoducho je potrebné nájsť rovnováhu medzi tou, tým želaním a realitou. Inak sa dostaneme do extrémnych situácií, bude sa zvyšovať a posilovať populizmus. Pravic, extrémna pravica. No a u nás v Grécku je to ešte pomerne mierne. Populizmus a tak ďalej. Pán Marias, nechcel som kritizovať, ja som lekár. Myslím si, že strach je prirodzený instinkt, inštinkt u človeka. Skrátka, keď máte zápal slepého čreva, tak to nie je dobré, ale zlé, ale jednoducho je to konštatovanie, je to fakt, niečo treba s tým urobiť. Ja som sa pokusil poskytnúť vysvetlenie. Jednoducho vec je taká, že ľudia sú vyčerpaná a tá reakcia je potom prirodzená. Nechcem kritizovať, ale chcem prekonať túto fázu strachu, aby sme našli riešenia pre tento problém. Už som to povedal. Zraniteľné osoby sú presunuté inám, o to sa snažíme postupne. A na druhej strane ide o to, že všetci sú svetkami. V júli a v auguste sme presunuli 200 maloletých z ostrova na pevninu, ale potom prišlo ďalších 200 na ostrov. Čiže všetci to sledujete, aj my to sledujeme. Jednoducho na, na, na ostrovoch sme vytvorili menšie štruktúry pre maloletých bez doprovodu a zaznelo tu veľa otázok. Nesedí to, to sú klamstvá. My nemáme deti bez doprovodu v policajných zložkách. Oni sú v týchto zariadeniach deň, dva počas celej procedúry, čiže ten presun z tábora do tej novej štruktúry. Už 4 mesiace je to tak, že žiadny e, maloletý e, bez doprovodu nebol v policajnom zariadení, ale nechceme, aby žili v táboroch, čiže vytvárame nové zariadenia a my by sme chceli vlastne vytvárať viac týchto malých štruktúr. No a potom ešte niečo k tým maloletým bez doprovodu, pretože k tomu zaznelo viacero otázok. Čiže <clears throat> no, je to také pokritectvo. Každý súdi a kričí o maloletých bez doprovodu v Grécku. Je to hamba pre Európu. Toto je hamba pre Európu, nie pre Grécko. V rámci 7 mesiacoch 7 mesiacov sme vytvorili 1300 miest. No, máme deti v Grécku, asi 2200. Z toho Európa v rámci presídlovania prevzala len 650. A čo s tými ostatnými? Čo s nimi máme urobiť? Napríklad tie deti bez dopravodu z Iraku. Čo s nimi? Čo s nimi máme urobiť? Po druhé, <clears throat> boli e, akceptované žiadosti o presídlenie do Európy 495 žiadostí z rozličných štátov, 400 z toho sme prijali a 248 už bolo presídlených, presunutých. Prečo? Členské štáty Európskej únie nemajú ten problém ako my. Povedia nám, ešte sa vám nepodarilo vytvoriť štruktúry 720 štátov nevytvorilo e, zariadenia pre 650 e, maloletých, ale my sme za pár mesiacov vytvorili oveľa viac a ešte potom nás kritizujú. Takže prosím vás, je ľahké ostatných kritizovať. Samozrejme. Maloletí prepačte, mimovládne organizácie nás kritizujú tiež. Aj tu musíme jasne prehovoriť. Tieto organizácie dostali veľa financií pre zriadenie štruktúr eh, pre maloletých a tiež sú v oneskorení. Eh, a to nie je štát. My nemáme nad tým kontrolu. My jednoducho prosíme, žiadame a požaduje sa to od nás. A s pánom Stylianidisom prebieha veľmi dobrá spolupráca. Je to úžasný človek naozaj sa snaží všetko spolu zlúčiť, skombinovať v GD Echo. Vynikajúco vykonáva svoju prácu. No, my musíme spolupracovať aj s mimovládnymi organizáciami, snažíme sa vytvoriť rovnováhu, ale ten fenomén jednoducho existuje. Napríklad, že, dostala, že mimovládna organizácia dostala peniaze, aby vytvorila zariadenie pre maloletých, ešte to ale neurobili a potom prídu a kritizujú, že maloletí e, bez doprovodu e, nikdy neboli umiestnení. A ja som potom za to zodpovedný. Ja musím prevziať zodpovednosť za niečo, za čo som nedostal, na čo som nedostal peniaze. Takže aj toto je treba pochopiť. No, súhlasíme s prerozdelním utečencov, relokácia, presídlenie, chcem povedať, že väčšina z vás pre väčšinu z vás je to problém v teoretickej robine. To by som aj ja uvítal, ale pre nás je to životne dôležitý problém pre moju krajinu dnes a pre Taliansko zajtra. Je to problém, kde ide o život. Mali sme 9 tisíc návratov a 12 tisíc prípadov relokácie bolo dohodnutých. Z tých 60 tisíc, o ktorých sme hovorili na začiatku, 33 eh, počas prvého roku, čiže 60 počas dvoch rokov. K tomu chcem niečo povedať. Mňa teší, ako to prebehlo, pretože tých 12 tisíc, to je o 12 tisíc menej pre moju krajinu. Ale prosím vás, zoberte si ešte tých 20 tisíc, ktoré tam, ktorí tam ostali. To by, bolo o 20, to, by tiež bolo, to by tiež mohlo byť o 20 tisíc menej pre moju krajinu. A týchto 20 tisíc by potom žilo v oveľa lepších podmienkach, ako žijú dnes. Naozaj to hovorím veľmi otvorene, úplne otvorene. Ja som jednoducho taký. Pre nás to nie je teoretický problém. Je to <laughs> praktický problém. Je to praktický problém aj pre utečencov. Tí, ktorí majú právo na presídlenie, to nie je teória, to je reálna prax bezprostredne. <clears throat> Môžete kritizovať, koľko chcete, ja si to vezmem k srdcu. Nedostatky, ktoré sú v táboroch a tak ďalej. Ale prosím vás, prosím vás, pomôžte nám a prosím, uplatnite rozhodnutie Európskej únie mohli by sme mať o 24 menej táborov. Hovorilo sa tu o presídlení, o relokácii, hovorilo sa o 60 tisíc, teraz už je to len 25 tisíc. Správne. Vychádzajúc z tých počtov, ktoré máme, 30 tisíc, 12 už máme, 18 ešte chýbajú. Free relocation je pre nás neskutočne dôležité, aby títo ľudia mohli opustiť Európu a je to dôležité aj pre tých ľudí, aby mohli odísť. Takže prosím vás, každý deň môžete zorganizovať schôdzu a kritizovať Grécko kvôli táborom. To môžete, ale prosím, raz do týždňa usporiadajte zasadnutie a kritizujte to, prečo sa neuskutočňuje relokácia a hovorte o tom, že by sa to malo diať oveľa rýchlejšie Tie tábory sa zlepšujú, ale ostatní nepočúvajú a tá relokácia sa nezvyšuje. Čiže <clears throat> tam nie je žiadny, žiadne oneskorenie v súvislosti s azylom. ESVČ nie je dostatočne vyčerpaná. Hovorili sme o tom azylovom systéme v Grécku. Napríklad, keď niekto príde z Nemecka alebo Švédska, a hovorí o úrade pre azyl. Už predstavujete si to tak, že vo vlastnej krajine máte už v roku 1950 takéto zariadenie. Už existujú inštitučné skúsenosti. Toto existuje už od 50. rokov. Ale keď teraz hovoríme o príjímacích zariadeniach a podmienkach, tak keď je niekto z Holandska už tým má skúsenosti, je tu služba, zariadenie, ktoré už existuje od roku 1953. U nás v Grécku sme na to zodpovední. Ja, ja nechcem tú zodpovednosť posúvať niekomu inému. Je to naša zodpovednosť, ale my sme nemali úrad pre azyl, azylový úrad, ani príjímacie, príjmací úrad vysporiadali sme sa s tým, že sme boli tranzitnou krajinou, ale teraz je to iné. Sú to tri roky, čo sme vytvorili tento orgán. Takže po 18 mesiacoch máme zariadenie pre 1300, nie 850, 850. No a ešte to pokračuje. Áno, sme v omeškaní, ale azyl to je vlastne aj vedecký postup. To chce čas. V Nemecku to trvá 17 mesiacov. ten problém s azylom. Veľký problém, ktorý máme s dohodou z Ženevy, ide o diktatúry a tak ďalej. Jednoducho, ten azyl je zneužívaný. Grécko je druhá krajina v Európe, ktorá vybavuje žiadosti o azyl a ten počet je obrovský nie je žiadna krajina, ktorá by mala takýto počet obyvateľov s takým počtom žiadostí, že by sa to dalo zvládnuť a potom počúvame, že sme v omeškaní v Grécku s azylom. Áno, sme v omeškaní, ale pozrite sa aj na druhú stránku mince, na ten druhý fenomén. A mali by sme sa spoločne snažiť vytvoriť rovnováhu. Ja tú kritiku prijímam, odcestujem odtiaľto a poviem, musíme sa ešte viac posnažiť. Ale moja prozba na vás, čo tu ostanete, Prosím, podporte Grécko ešte viac s azylom. Zajtra bude parlament hlasovať o návrhu. Budú tu spravodajci z EASO. My rešpektujeme medzinárodné právo. Ešte tri aspekty. Už nemáme veľa času, už pomaly budem končiť. Ide o to, či existuje nátlak. Nebudem hovoriť o tom, či čelíme nátlaku, alebo nie, to nemá význam. Ja som ministrom vo vláde a spravujem svoje portfólio. Ale sme toho názoru, že medzinárodné právo stanovuje, že každá žiadosť o azyl musí byť samostatne vybavovaná a skúmaná. Presne to robíme. Aké je naše stanovisko, aká je naša pozícia. Nuž, na základe medzinárodného práva je to tak, že zraniteľné osoby si vyžadujú osobitnú ochranu to aplikujeme. A veľmi dobre, bohužiaľ, nám to spôsobilo vysoké náklady, ale budeme v tom pokračovať. Ak sa medzinárodné právo zmení, tak už budeme hovoriť o ničom inom, ale dovtedy to Grécko musí rešpektovať. Dostávam sa k záveru a toto je dôležité, toto je pre mňa dôležité, chcem to povedať. Vždy sa hovorí o Grécku, stále sa hovorí o Grécku, možno nie je tu v Live, <clears throat> Vidím, že tu vlastne panuje trošku iná kvalita. Ale hovorí sa o maloletých bez sprievodu. Aj v rade sa hovorí na to, aby sa mohol začať postup, distribúcia, treba preskúmať a tak ďalej. Ide o kontrolu hraníc. Aj o tom sa hovorí. A to je naozaj provokácia pre moju krajinu. A to je aj provokácia európskej civilizácie hranice, teda tie e, morské hranice, námor, námorné hranice, to je to, čo máme. Ak má niekto iný názor, ak má iný názor ako tak, je to zakotvené v medzinárodnom práve, ako to hovorí Frontex. Frontex a NATO hovoria, že máme dobre zabezpečené hranice. Takže záchrany na mori, e, prijímame ľudí e, na pevninu, ľudí, ktorí sa topia ale nechcem, aby nás ešte raz kritizovali za to, že nechránime hranice dostatočne. U nás existuje dlhá tradícia a vyšegradské krajiny môžu niečo hovoriť. Hovorí sa, že Grécko nekontroluje svoje hranice, ale nie je to tak. My dodržiavame medzinárodné právo a chcem povedať ešte niečo Mm, e, ten druhý e, tok migrantov do domény, ten už sa nerealizuje a tie sekundárne toky už neexistujú. Ak dochádza iným ďalším vlnám migrantov, tak tých je potom menej, povedzme, že takýchto osôb je 2000. Nejde. Prepašte, že som neodpovedal všetkým. Naozaj, možno pri nejakej ďalšej príležitosti budem môcť dokončiť. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, eh, pán minister Muzalas. E, myslím, že teraz hovorím v mene všetkých kolegov, keď poviem, že e, je pre nás nesmiernou e, cťou, že ste medzi nás prišli a že, že oceňujeme, že medzi nás často chodíte a naozaj si to veľmi ceníme. Vidíte, že práca pokračuje a Ja viem, že budete mať aj bilaterálne stretnutia s niektorými poslancami a veľmi si to ceníme. Ďakujem ešte raz, vážení kolegovia. Ďakujem veľmi pekne. Um, colleagues, um, stay where you are. Vážení kolegovia, Spra- zostaňte prosím na svojich miestach. Oh, yeah, yeah, yeah. Okay. So let's go quickly with our... Poďme ešte k dvom bodom, predtým než začneme hlasovať. Ide o bod číslo 6. Návrh finančných pravidiel, ktoré sú uplatniteľné pre všeobecný rozpočet únie. Viem, že ma nikto, uvedujem si, že ma nikto nepočúva, ale musím tak učiniť. Pána Viotyho nahrádza pani Sipel pri tomto bode. Spravodajca predloží pozmenujúce návrhy. Pán Vioty, prepačte, pani Sipel stručne predstaví, prepačte, prepačte, musíme to naozaj skrátiť, ak sa to dá zostručniť. Veľmi by som to ocenil. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Bohužiaľ, náš správodajca Daniele Vioty dnes ráno medzi nás nemohol prísť, ale poskytol mi zo pár poznámok a ja, to, ja ich teraz e, nadnesiem. Návrh komisie e, možno ešte zlepšiť z perspektívy výboru LIBE a Eh, spravodajca doplňa 5 konkrétnych bodov. Poprvé, revidované finančné nariadenie by malo ustanoviť um, rozpočtové riadky, ktoré budú nápojené na rozličné ciele či priority z tých istých eh, fondov únie. Toto by umožnilo eh, kontrolovať rozpočet v jednotlivých oblastiach politiky. Po druhé, členské štáty využívajú odlišné účtovné metódy a aj povaha výdavkov a na, aj, aj ak je povaha výdavkov a nákladov tá istá. My teda chceme nabádať k využitiu zjednodušených možností Žiadame o transparentnosť EU agentúr, aby sme sa dopracovali k tomu, že členovia riadiacich výborov, decentralizovaných a výkonných agentúr by mali systematicky zverejňovať vyhlásenie o svojich finančných záujmoch na webovej stránke agentúr. E, takéto niečo by malo byť štandardizované s tým, že by sa vzali do úvahy špecifika každej agentúry. Po štvrté, k, ku kontrolným opatreniam zo strany členských štátov e, návrh obmedzuje krížové, krí, krížové držiavanie súladu, Um, takéto opatrenia sú ale v niektorých štátoch veľmi úspešné. Preto žiadame komisiu, aby sa, aby sa spoliehala na úspešné opatrenia, ktoré už platia, pretože tie prinášajú najväčšiu pridanú hodnotu z pohľadu manažmenta rizik. No a revidované nariadenie rozširuje využitie trastových fondov únie na kroky v rámci únie. To znamená, že e, e, tu sú ešte tri podbody. Unijné trastové fondy sú kontroverzným finančným nástrojom. Mali by byť využívané len pri istých príležitostiach, pretože e, vylúčujú parlament z rozpočtového skrutínia. Nemali by financovať interné a externé kroky únie zároveň. A takéto fondy by mali byť využité len na kroky, kde, kde príspevok tretích strán je značný viac ako 66 po celú životnosť fondu a je nevyhnutný. Tak znejú prvé informácie nášho spravodajcu a ja sa teším, e, neviem, či sú nejaké vyhlásenia. Pán Zdechovský, pán predseda, ďakujem veľmi pekne. Ja viem, že čas nemáme e, budem veľmi stručný, rýchly. To, čo teraz uvediem, už e, tu hovorím tri roky. Budem sa teda viac menej opakovať, ale opakovanie je matka múdrosti. Pôjdem teda bod po bode. Poprvé, ďakujem veľmi pekne pánovi Viotimu za predložený návrh. Napriek tomu, že ide o technickú vec a príslušnú pravomoc nášho výboru je obmedzená, musíme ako Libe bojovať za dostatočnú flexibilitu EÚ a európskeho rozpočtu tak aby bolo možné rýchlo a efektívne získať, získavať financie do Európskej únie alebo v rámci Európskej únie v dobe kríz. To však e, musí ísť ruka v ruke e, s riadnou kontrolou daného financovania musí existovať rovnováha medzi flexibilitou a kontrolou. Ďalším aspektom je prelievanie peňazí, presúvanie peňazí z oblasti, kde je nazvyš financií, do oblasti, kde chýbajú takéto financie. Pozrime sa napríklad na polnohospodárstvo. Ročne, ročne do neho tečú nezmyselné sumy peňazí a dovolím si povedať, že tieto sumy naozaj sú preplitvané. Na riešenie migračnej krízy tu stále peniaze chýbajú, zháňajú sa na poslednú chvíľu a ak nie neskoro. K návrhu pána Viotyho mám tri body. Súhlasím s tým, že treba eh, aby bol rozpočet jednoduchší, prehľadnejší, aby bolo jasné, ako e, sa financujú jednotlivé politiky EÚ. Bohužiaľ, rozpočtová nomenklatúra je už stanovená rozpočtovými pravidlami, kde samozrejme dochádza k prekrývaniu e, jednotlivých cieľov a riadkov a, a ako to inak e, urobiť, no to už je asi námed na ďalšiu diskusiu. Pokiaľ ide o trastové fondy, mm, z môjho pohľadu a z pohľadu nás, členov výboru LIBE, nesmie zriadenie takéhoto fondu viesť k tomu, že na ostatné priority financie nezostanú, napríklad na boj proti migračnej kríze. Po tretie, ide o otázku decentralizovaných agentúr. Nesúhlasím s návrhom, bohužiaľ, ktorý predkladá SAD, a nedokážem si predstaviť ďalší návrh na zmenu k decentralizovaným agentúram je veľmi nutné si uvedomiť, že výkonné a decentralizované agentúry majú rozdielny právny základ a nemôžeme ich e, vložiť do jedného vrecka. A to nie je možné ani v prípade vyhlásenia o finančných zájmoch a tak ďalej, ako navrhuje pán spravodajca. Čiže bude určite čas e, si prediskutovať nejaký kompromis a dúfam, že môj kompromis bude prijatý. Ďakujem veľmi pekne. Thomas uh, musíme trošku okresať čas pre tento bod. 17. marec je na, lehota na prekladanie pozmenujúcich návrhov. Petra Niedermayera poprosím, uh, želáš si nás pohromať na 3 minúty o trialógu ohľadne Európskej azylovej agentúry. Ďakujem veľmi pekne, naozaj veľmi stručne, nebojte sa. Um, my Ehm, prebehli dva trialógy 7. februára a včera. Oba boli nesmierne užitočné. Podľa mňa sa nám podali úspešné kroky vpred. Áno, sú rozdiely medzi radou a parlamentom, Parlament si želá silne nezávislú agentúru, ktorá môže poskytnúť potrebnú pomoc členským štátom. Samozrejme pozícia rady, že agentúra mm, by mala byť ovplyvnená členskými štátmi. To je taká zvyčajná situácia, nič nové, ale E, podarili, e, zaznamenali sme zo pár drobných či väčších konfliktov počas rokovaní. Dám vám príklady, nepôjdem do podrobnosti. Najväčším problémom je monitorovanie. A my budeme o tejto otázke diskutovať e, v samotnom závere rokovaní. Naše názory sa rôzne hľadne vzdelávania, pokiaľ ide o, o vzťah medzi riaditeľom a tak ďalej, čiže medzi rovnováhou týchto jednotlivých vrstiev v rámci zamestnaneckej štruktúry a musím naozaj povedať, že na trialogu bola dobrá atmosféra, dobrá spolupráca medzi komisiou, Rádou a parlamentom. Mali sme veľa technických zásadnutí, Podarilo sa nám, podarilo sa nám pokročiť technickým otázkam. Som si istý, že sa nám tento postup e, podarí uzatvoriť ešte počas malckého predsedníctva. Pravdepodobne niekedy um, v máji druhý či tretí týždeň. Takže ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Áno, ďakujem za dodržanie lečnického času. A ten Kio teraz 30 sekúnd. Áno, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem Petrovi za prácu, ktorú odviedol. Všetko to prebehlo v konštruktívnom duchu. Mám dve pripomienky. Poprvé, eh, inštitúcie sa musia do, táto inštitúcia by mala byť prevádzky schopná čo najskôr, ale rada sa dohodla, že štruktúra návrhu komisie bude modifikovaná. Napriek skutočnosti, e, ja stále nechápem prečo, a obávam sa, že takáto zmena povedie k neželaným omeškaniam počas rokovaní. Posledná pripomienka. Chcem zdôrazniť dôležitosť e, sil, silnej agentúry. Um, silná agentúra, ktorá pomôže e, členským štátom e, v ťažkostiach, ale aj agentúry, ktorá, bude, ktorá dokáže krízam predchádzať. Nechceme e, schváľovať právny základ len preto, aby sme ukázali, že tak dokážeme urobiť, ale členské štáty potrebujú naplňať súhľad, musí naplňať súhľad s pravidlami, ktoré, e, ku ktorým teraz udelujú svoj súhlas. Ak nie, tak musíme konať a konať e, včas. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, Peter, za prácu na tomto dosie ešte raz. Mám... Getting, really Trošku ma stresuješ, čas nás, čas nás tlačí, ak, to, ak sa to dá za 30 sekúnd. Ja musím vysvetliť kolegom, čo sa deje. My sme mali veľmi nabitú agendu dnes ráno, a, ale v poriadku. Dobre, tri, 30 sekúnd alebo ešte menej, pán predseda. Dobre. My sme radi, že my teda podporujeme prácu a stratégiu pána spravodajcu. Ďakujem veľmi pekne. Výborne teraz, teraz ste ma trošku <laughs> zahambili e, tou, tou stručnosťou Po tom mojom úvode vysvetľujúcom pán Bony vystúpi k ďalšej správe, to je trialog. Pani Gabriel tu nie, čiže ide o liberalizáciu víz e, pre Ukrajinu. Pán Bony, nech sa páči. Pán predseda, vážení kolegovia, e, za pani Gabriel spravodajkyňu pre liberalizáciu víz pre ukrajinských občanov poviem následovné. V prvom rade spravodajkyňa chce poďakovať komisii a rade za vynikajúcu spoluprácu počas celého procesu. Minulý týždeň, 28. februára, sme dosiahli dohodu medzi parlamentom a Európs a radou k tomuto liberaliz- k liberalizácie víz zasadnutie Koreperu potvrdilo túto dohodu o dva dní neskôr. Dnes má výbor, dnes je rada na e, výbore LIBE, aby, aby vyslalo ten správny odkaz v tomto smere. Ukrajina splnila všetky benchmarkové kritéria, ktoré nastavila EÚ a dokonca išla nad rámec očakávaní, pokiaľ ide udržateľné reformy. Dôležité, e, došlo k dôležitým pokrokom v oblastiach e, bezpečnosti dokumentov, e, riadenia hraníc, verejného poriadku a bezpečnosti a vonkajších vzťahov a základných práv. Spravodajkyňa nás vyzýva, aby sme dnes potvrdili princíp, ktorý každá krajina, ktorá naplní kritériá vytýčené Európskou komisiou, ktorých, že každá z takýchto krajín by mala mať možnosť liberalizácie víz pre svojich občanov. Uh, Ehm, e, ďalší časový harmonogram vyzerá pomerne svížný a pravidlo by malo, dúfajme, e, vstúpiť do platnosti e, nie neskôr ako v júni. Za spravodajkyňu vám ďakujem, ale mm, ja osobne by som chcel pogratulovať Márii za usilovnú prácu a pogratulovať samozrejme k úspechu. Ďakujem, pán Bolný. Aj my gratulujeme. Takže to nás privádza k hlasovaniu, vážení kolegovia. A ide o prvé hlasovanie, hlasovanie správa Gabriel k Ukrajine. Vítame našich hostí, ktorí prišli mm, k hlasovaniu. 27. februára došlo k dohode e, Prepačte, faktická poznámka? Okay, anyone who... bez Anyone who doesn't have their voting card can... Nikto nemá hlasovacie zariadenie? As I was saying, uh... Hovoril som, že uh, po poslednom zasadnutí triálogu 27. februára a potvrdení koreperom 20. decembra môžeme pristúpiť k hlasovaniu o liberalizácii víz pre Ukrajinu. Pán Bony vysvetlil, poskytol nám podrobné, podrobné informácie Áno, môžeme hlasovať? Hey, fine, you know, it's important for Ukraine. Dôležité pre Ukrajinu. Otváram hlasovanie. The vote is closed. Končím hlasovanie. Prijaté. 39 za, 1 proti a 4 sa zdržali. Okay, we go straight to the next. Takže prejdeme hneď k ďalšej téme. Ide tu o pobyt, povolenie na pobyt. Pán Aláho je Spravodajca, chcete sa vyjadriť? Nie, takže môžeme presiť hlasovanie, nech sa páči. Je to menovité hlasovanie, nech sa páči, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 43 za, 1 proti, 2 sa zdržali. Gratulujem spravodajcovi. A otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 41 za 2 a proti. Gratulujem spravodajcovi, takže to je koniec hlasovacieho času. Colleagues, I'm going to go straight to point 11 on the agenda kolegovia, teraz hneď prejdeme k bodu číslo 11 programu. Viacerí z vás odchádzajú, takže prosím vás, odíďte relatívne potichu. Prejdeme teda k bodu číslo 11. Ide o uznesenie z 11. marca o zneužívaní detí online spôsobom. Ak odchádzate, tak prosím vás pekne potichu. Ide tu uznesenie z 11. marca o sexuálnych prečinoch na deťoch onlineovým spôsobom. Je to pre niektorých kolegov, ktorí zostávajú veľmi dôležitá téma, takže poprosím vás ticho. Dobre, kolegovia, takže tu je uh, lehota, pokiaľ ide o členské štáty a implementáciu. Bolo to 18. decembra a museli urobiť hĺbkovú analýzu súčasného politického rámca, pokiaľ ide boj proti zneužívaniu detí vo forme implementačnej správy tejto smernice. Takže v decembri roku 2016 komisia zverejnila prvú implementačnú správu o smernici, kde sa vyhodnocuje implementácia článku 25, pokiaľ ide o opatrenia, pokiaľ ide o blokovanie webových stran, ktoré obsahujú alebo šíria detskú pornografiu. Obe správy sú dôležitými dokumentami pre prácu parlamentu ohľadne vlastnej implementačnej správy. Takže teraz zostane slovo komisia najprv. komisia tu ešte nie je. Ja som chcel dať slovo komisia, ale komisia tu ešte nie je, takže si dáme krátku pauzu. Dobre, prepáčte kolegovia, takže krátka prestávka, pokým nedojde komisia. Už sú na ceste, budú prezentovať implementačnú správu. Treba vždy jednoducho skontrolovať, či tu sú tí, ktorí tu majú byť. Vidíte, ako to býva.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 You understand Mr. Wilmot is here from the Commission. Are you settled? Tak komisia tu už je. Dobre, nech sa páči, žiadny problém. Nech sa páči, ja som už uviedol tento problém, nech sa páči, môžete sa vyjadriť, máte slovo. Ďakujem pekne, pekné popoludne, volám sa pán Wilmot som e, z DG Home, kde sa vedeme kybernetickým zločinom a bojujeme proti zneužívaniu detí práve online spôsobom. Smernica proti zneužívaniu detí je ambiciozným a komplexným právnym nástrojom, ktorý umožňuje celostný prístup v boji proti takýmto prečinom. Pokrýva to vyšetrovanie, pomoc obetiam ako aj prevenciu. V decembri komisia prijala dve správy. Tieto sa sústredia na popis opatrení, ktoré musia členské štáty prijať na to, aby prijali túto smernicu tá transpozícia a kontrola transpozície, implementácie, čo je vlastne hodnotenie toho, či členské štáty robia opatrenia na to, aby sa všetky prvky smernice implementovali do ich zákonov. E, ten, to hodnotenie konformity ešte stále prebieha, budú tu viaceré bilaterálne kontakty na úrovni členských štátov. A teraz sa pozrieme na tie dve špecifické správy. Prvá, tá celková správa sa týka všetkému ohľadne článku 25 a môžeme vybadať, že sa zaznamená veľký pokrok v členských štátoch, pokiaľ ide o zmenu trestných zákonníkov v tejto oblasti na to, aby sa zoštihlili tie ich postupy a, a zriadili kooperačné schémy na to, aby sa zlepšila koordinácia medzi jednotlivými národnými aktérmi. Naša analýza navrhuje tri oblasti, kde dodatočná práca ešte je potrebná, predovšetkým v oblasti prevencie. Zdá sa, že to je najslabšia časť členských štátov, predovšetkým pokiaľ ide o prevenčné intervenčné programy alebo opatrenia a intervenčné programy na dobrovoľnej báze v priebehu alebo po kriminálnych vyšetrovaniach, súdnych, súdnych e, sporoch. Druhá otázka, to je ochrana a podpora obetiam detí v prípade, kde ten vek detí nie je ľahko učiteľný. V ustanovení tejto pomoci pre rodinu obetí a takisto aj ochrane detí v tom spočíva vlastne tento prístup. A posledná oblasť, kde sa ešte vyžaduje ďalšia práca, je, sa týka predovšetkým vyšetrovania a stíhania predovšetkým pokiaľ ide o články, ktoré sa týkajú konkrétnych e, bodov kriminálneho trestného zákonníka. Ide tu e, o sexuálne zneužitie donútením, sexuálne vykoristovanie tým, že sa dieťa donúcuje na účasti na pornografických aktoch a intenčný prístup k detskej pornografii. Takže toto sú tie hlavné závery tie prvej správy, primárnej správy. A špecifickejšia správa, ktorá sa týka článku IBA 25, pokiaľ ide o sťahovanie webových stránok, tam sa preukázalo, že sa zaznamená veľký pokrok v členských štátoch, pretože pokiaľ ide zriadenie mechanizmov na blokovanie a odstranenie šírenia takýchto materiálov, ktoré šíria detskú pornografiu. Niektoré z tých kľúčových víziev, ktoré tu sú, sa týkajú napríklad zábezpek, záru, kde členské štáty môžu zablokovať takéto stránky na svojom území a zabezpečujú rýchle odstránenie takýchto, takýchto stránok na území daného štátu. Vo väčšine týchto území, na väčšine týchto štátov jednoducho sa ešte očakáva ďalšia práca, pretože nie je všetko zabezpečené na 100%. Pokiaľ ide o ďalšie kroky, ktoré sa budú musieť prijať, tieto správy hodnotia prítomnosť zákonov neriešia to, že do akej miery tieto zákony sú implementované v praxi, teda pracujeme na tomto hodnotení týchto zákonov a nemáme ešte žiadne plány, pokiaľ ide o navrhovanie pozmeňujúcich návrhov tejto smernice. Ešte zatiaľ čakáme a vychádzame z toho, že by najviac priniesla implementácia celej smernice ako takej. Snažíme sa spolupracovať s členskými štátmi, aby sme zabezpečili uspokojivú implementáciu, ktorá bude prebiehať v dvoch formách. Bude tu právna analýza na to, aby sa stanovilo, či národné ustanovenia v plnej miere transponujú túto smernicu, kde to bude potrebné, tam využijeme naše právomoci v rámci zmluv na to, aby sme zabezpečili kompletnú a správnu implementáciu. Ďalej, takisto budeme sa venovať v rámci výmeny overených postupov v rámci Európskej únie a financovaní patričných projektov, napríklad budeme bojovať proti šíreniu materiálov, takže budeme spolufinancovať sieťu InHope a siete, ktoré vlastne spolupracujú s národnými úradmi a podporujeme teda Interpol prostredníctvom finančných prostriedkov na úrovni 3,6 milióna eur, ktoré sa investuje do zlepšenia zlepšenia databázy o zneužívaných deťoch Takisto spolufinancujeme osvetové programy, ako napríklad Lepší internet pre deti, to je iniciatíva v rámci európskeho nástroja. A takýmto spôsobom zlepšujeme aj globálnu výmenu overených postupov prostredníctvom globálnej aliancie pre ochranu zneužívaných detí, kde sú zaangažované 54 krajín na to, aby sme lepšie mohli, aby sme mohli zlepšiť tak verejnú osvetu, ako aj znížiť disponibilnosť detskej pornografie. Tieto iniciatívy sú posilňované e, tým, že tu došlo k fúzii s anglickou iniciatívou We Protect a týmto spôsobom vlastne je tu až 74 krajín, ktoré sú na tom zaangažované. Myslím, že tá transpozícia smernice preukázala, že je to správny krok správnym smerom ale ako to bolo vlastne prekazené v vašom uznesení z roku 2015, ešte stále sú tu otázky, ktoré by mohli byť ďalej rozpracované a budeme teda sa venovať týmto otázkam v budúcnosti. Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť. Dobre, teraz pán spravodajca. Anna Maria Karacebild, ďakujem Klaus a ďakujem veľmi pekne aj komisii za vynikajúce dve správy, ktoré budú predstavovať základ našej práce, zatiaľ čo zároveň uznávame a súhlasíme s posúdením komisie. Ako ste práve povedali, treba urobiť viac na to, aby sme zabezpečili alebo zistili, ako tie smernice budú fungovať v praxi. A dúfam, že komisia bude schopná poskytnúť nám trochu viac eh, informácií e, v rámci nášho vypočutia 25. apríla, vediac, že je ťažké získať e, tieto informácie od členských štátov, ale napriek tomu sa tešíme na viac informácií. Sme vďační aj za štúdiu, ktorú e, vypracoval výskumný ústav Európskeho parlamentu. Komisia vlastne sú tam otázky, ktoré komisia zdôrazňuje ako dôležité a je tam je lepšie ich zlepši, je dobre ich zlepšiť No, mala som tým tieňových spravodajcov pre predbežnú prácu. E, uskutočnilo sa vypočutie v EPP. Musím povedať, že viacerí z nás sme boli šokovaní tým, čo povedal Europol alebo Interpol, čo nám oznámili, čo zdokumentali. Je hlboký web, temný web, čo pokiaľ ide o zneužívanie detí už od veku dvoch rokov. Čiže Naozaj, je to realita. Je pravda, že členské štáty docielili pokrok a to treba uznať pri implementácii smernice občianská spoločnosť zohrávala veľmi dôležitú úlohu, pokiaľ ide o presadzovanie, zvyšovanie povedomia, ehm, zmeni, zmenu kultúry a pomoc ehm, obeti, ale tie zločiny sa stali diverzifikovanejšími. A chcem pripomenúť, že ehm, tá smernica sa týka zločinov online, ale aj offline, čiže sú tu minimálne štandardy pre postihy a opatrenia na prevenciu a, a pri zločinoch na deťoch offline. Chcem jasne zdôrazniť už od počiatku, že toto nie je diskusia o slobode internetu. Toto je diskusia o boji proti zločinu, ktoré sú páchané proti najzraniteľnejším a najnevinnejším občanom, a to sú deti. A dúfam, že naozaj <clears throat> budeme veľmi jednoznačný, zaujímame jednoznačný postrek k tomuto bodu. Čiže ako môžeme pracovať a postupovať v praxi. Cezhraničný zločin je veľkou súčasťou problému, čo si vyžaduje e, zvýšenú spoluprácu medzi členskými štátmi. E, kriminálne siete e, sexuálneho zneužívania detí sú sofistikované a orgány presadzovania práva čelia obrovským výzvam pri práci ohľadom legislatívy a musíme zabezpečiť, aby tá legislatíva prežila aj v budúcnosti a prispôsobila sa novým formám zločinu a spôsobom, akým zločinci fungujú a pôsobia na internete. Čiže v mojej správe by som chcela identifikovať nedostatky v implementácii a e, presadzovaní smernice konštruktívnym spôsobom vstúpiť do dialogu s členskými štátmi, poskytnúť odporúčania členským štátom o tom, k tomu, ako zlepšiť implementáciu, objasniť niektoré z oblastí, ktoré nie sú dostatočne jasné, aby sa zabezpečilo, že posilníme právnu istotu a uľahčíme aplikáciu a identifikovať nové trendy a nové formy zločinov, ktoré bohužiaľ zažívame a ktoré e, sa zvýšili po tom, čo bola prijatá smernica. Chcem len pripomenúť, že vlastne máme za sebou 3-4 roky implementácie. Napríklad revenge pornography. Toto sú stále reálnejšie pandémia pre celú generáciu mladých detí, ktoré žijú na internete. Chcem pripomenúť konkrétny príklad, pretože hovoríme o mladých deťoch a ľuďoch, teda životoch mladých detí. Tatiana, mladá žena, ktorá spakala samovraždu, toto je čosi, čo je stále zvyšujúci sa trend mladých ľudí, ktorí páchajú samovraždu naživo na Facebooku, pretože bolo zverejnené intimné video jej a jej expriateľa e, na internete. To je vlastne taká pomstová pornografia. Potom video, kde teenagerka bola znásilnená na diskoteke, bola príliš opitá, aby sa bránila a jej priatelia to nafilmovali a potom to zverejnili a šírili na e, sociálnych médiách, pretože si mysleli, že je to zábavné. E, deje sa trivializácia, banalizácia, normalizácia neuveriteľných zločinov, sexuálneho zneužívania a, a násilia páchaného na mladých e, dievčatách a mladých ženách. Takisto musíme oveľa intenzívnejšie spolupracovať s priemyslom. V, v partnerstve sme silnejší. Takisto musíme povzbudzovať, aby investovali do nových spôsobov, ako identifikovať obete, ako spolupracovať e, s orgánmi e, činnými v trestnom konaní, zvýšiť ich zodpovednosť Takisto <clears throat> sme mali Intergroup pre práva detí a z EPP sme predložili štúdiu, ktorú e, vypracovala komisia a e, združenia ako Eurasia. Sú tu mimoriadne dobré štúdie, ktoré dokumentujú, ako vlastne zneužívanie detí na internete je e, dosť rozšíreným a hrozným fenoménom. Ako som povedala, musíme sa zamerať na preventívne opatrenia, čiže identifikovať potenciálnych financovateľov, páchateľov a takže e, takisto problém je, že jedna osoba opakuje ten trestný čin ako registrovať a zlepšiť e, znalosti o e, sexuálnych zločincoch, ich príbehy, ich profily, prečo páchajú tieto nehorázne zločiny a takisto e, zlepšiť možnosť pre členské štáty, ako zdieľať tieto informácie. Komisia už hovorila o dôležitosti posilnenia hotlines a pomocných liniek. Sme radi, že na to bol vyčlenený rozpočet a zlepšiť súdnu spoluprácu. Pán predseda, toto je len taký prvotný <clears throat> taká prvotná predstava o tom, ako si predstavujem našu správu a veľmi sa teším na spoluprácu s tieňovými spravodajcami, s komisiou a s predsedníctvom. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne. Teraz prejdem k tieňim spravodajcom. Sú tu dvaja pán Skřípep a takže ste tieňovým spravodajcom. Takže hovoríte za všetkých, áno, viem. Prepačte, Brigit. Traja tieňoví spravodajcovia. Štyria tieňoví spravodajcovia. Bude to jeden z takých tých dní, nemusím to ani hovoriť. 5, 5. Dobre, Birgit pre SND. Viem, že vás zaujíma táto téma ale trošku strácam prehľad. Prepačte, pán predseda. Ďakujem, pán predseda. Bohužiaľ, Miriam Dali, ktorá je naša tieňová spravodajkynia, sa nedostala do výboru, keďže sa musela vrátiť domov. Čiže ja vlastne postupím niektoré z jej myšlienok. Samozrejme, vítame vykonávaciu správu komisie, hoci sa zdá, že to trvalo trochu dlhšie, než sa pôvodne očakávalo ale už teraz to existuje a konečne môžeme viesť túto diskusiu vo výbore. Obe správy trošku osvetlili rozdielnosti medzi našimi členskými štátmi a ide o to, kde musia naše členské štáty urobiť viac, aby chránili deti online. Takisto stojí za zmienku, že veľa z tých informácií, ktoré poskytli členské štáty, bohužiaľ neviedli k záverom, čiže ten plný potenciál vykonávacej správy nemohol byť uh, úplne vyčerpaný. Niektoré eh, z bodov, ktoré chce nastoliť eh, tieňový spravodajca, je bojovať proti novým fenoménom ako tzv. revenge porn, osvetové kampane a zvyšujúca sa potreba pre e, sociálne médiá, aby zohrávali dôležitú úlohu pri boji proti zneužívaniu, sexuálnemu zneužívaniu detí online. Tu stojí za zmienku, že e, v minulosti sociálne médiá ako Facebook boli intenzívne kritizované za to, že nepodnikajú kroky, takže 80 tu išlo o fotografie sexuálneho zneužívania detí. Chceme nájsť vyvážený prístup, ktorý umožní ochranu detí a ich práv. No a e, <clears throat> bude chrániť základné práva e, poctivých občanov. Ako, e, chcel, takisto tieňová spravodajkyňa sa teší na prácu so spravodajkyňou a s ďalšími tieňovými spravodajcami a teší sa na budúci hearing na túto tému, ktorý je naplánovaný na maj tohto roku. Thank you very much, uh, Brigitte. Um, and now... Ďakujem. Teraz pán Škripek. Thank you very much. <clears throat> uh, I would like to propose the commission... Chcem položiť otázky na komisiu. Dúfam, že e, na to odpoviete. Čiže zdá sa, že komisia je spokojná, že bola prijatá pozícia a my nebudeme navrhovať žiadne pozmeňovacie návrhy ale eh, napríklad eh, tie opatrenia nie sú postačujúce. Čo sa týka oblasti prevencie, spotreby, pornografie, kde eh, účinkujú maloletí, čo ma najviac zaujíma, redukcia e, dopytu po prostitúcii tým, že ide o prijaté, pri, prijatím švedského modelu, pričom tí, ktorí si nakupujú sex, sú stíhaní na základe obdobných mechanizmov, ktoré, mohli, ktoré by mohli urýchliť efektívnosť e, implementácie tejto smernice. Teraz by som chcel... Teraz budem hovoriť po slovensky. Môžem hovoriť po slovensky? Áno. Aj <clears throat> v tejto chvíli zatiaľ čo tu sedíme a diskutujeme o implementácii tohto zákona o ochrane detí pred sexuálnym zneužívaním, sú deti v našich členských štátoch zneužívané a myslím, že nikoho to nemôže nechať na pokoji a že nás takéto niečo hrozne e, stresuje a rozrušuje, predovšetkým samozrejme tých, čo máme deti. Celé naše doterajšie úsilie transpozícia viac než 600 rôznych právnych predpisov na ochranu obetí zneužívania vyjde na zmar, ak nedôjde k plnej implementácii tohto návrhu, tohto zákona. Všetci vieme, že je to zložitý problém, všetci vieme, že je zložitá jeho príčina a to je závislosť mnohých ľudí na pornografii, vrátane pedofilov. Aby sme dokázali zmeniť e, toto nežiaduce správanie, je nutné nielen markantne zvýšiť počet obvinení, ale spolu s nimi aj ponúknuť pomoc, zabezpečiť liečebné prostriedky, psychologickú pomoc, aby mohlo dôjsť k zmene myslenia týchto ľudí. Samozrejme, bez zmeny myslenia nemôžeme očakávať, že niekto prestane takto konať. A pri pornografii a pedofilnom správaní sa jedná o tie najhoršie spôsoby závislosti a najhorší potrebu zmeny v myslení v srdci týchto ľudí. Je tiež veľmi dôležité sa zaoberať aj tým, ako je sexualita zobrazovaná v médiách. Ja som ako národný poslanec rozbehol kampaň, aby sme zdôraznili, že na verejnosti nemôžeme zobrazovať nahé ľudské telo dehonestujúcim spôsobom, aj keď je to tak citlivá otázka slobody prejavu, slobody tlače, slobody slova. Ale ak my si nedokážeme ako spoločnosti zabezpečiť, aby sme nahé ľudské telo neponúkali ako nezmyselný tovar alebo tovar bez obsahu, jednoducho budeme nabádať ľudí k tomu, aby sa nechali zvádzať sexuálnou závislosťou. Takže e, dôraz klad na to, aby ani deti, ani dospelí neboli vo verejnom priestore vystavovaní zobrazovaniu nahého ľudského tela, čo vedie aj k ľahkej, e, ľahkému skoznutiu k závislosti na detskej pornografii. Na pornografii ako také, ale aj na detskej. Takže je to používanie a predovšetkým zneužívanie detí na sexuálne uspokojovanie dehonestuje ľudskú dôstojnosť a predovšetkým a doslova to ničí krásu a nevinnosť detstva a si myslím, že sme povinní takéto niečo chrániť a zabezpečiť mu ochranu. Spravodajca preto bude mať moju plnú podporu pri hľadaní možností, ako by mohli členské štáty implementovať toto nariadenie čo najrychlejšie, čo najefektívnejšie, aby sa dostalo do používania. Ďakujem veľmi pekne. Um, uh, Ďakujem. Takže teraz spneňová spravodajkňa Neteli. Ďakujem pekne, pán predseda. Takže pár slov k tomuto textu. Podľa mňa ide o veľmi dôležitý text, je strategický, pokiaľ ide o ochranu ochranu tých najzraniteľnejších, ale zároveň je tu ide aj ten obraz, ktorý vlastne e, majú občania o Európe a čo my robíme. Takže čakali sme dosť dlho a ďakujem za to, že komisia urobila túto prezentáciu, na základe ktorej potom kolegovia takto reagujú. Myslím, že sú tu také dosť... Očakávam sa, aby sme urgentne už konali, pretože nás zavalujú tie e, ostatné témy, ale predsa len zdá sa, ako keby toto sme dali trochu bokom a musíme to aj riešiť. Vidíme, ako je alarmujúci ten stav, tá situácia v našich členských štátoch, ale zároveň aj spôsob a urgentnosť, na ktorý poukazujú mimovládne organizácie, takisto Europol nám dáva informácie, sú tu viaceré indície a informácie o zhorčujúcom sa stave, aj pokiaľ ide o obsah v tejto dome, je to skutočne e, zaražajúce. Anna Maria na to poukázala. Zdá sa, že na internete a to, čo sa deje aj mimo internetu, je skutočne priam hnusné až monštruózne a Anna Mária veľmi dobre poukázala na to, že nejde tu o to, že tu ako keby sme chceli chrániť slobodu na internete alebo nie, ale musíme našu prácu skutočne sústrediť predovšetkým na uplatňovanie dobrých postupov a praktík z poučinnosti členskými štátmi a bojovali proti tými kriminálníkmi, ktorí takýmto spôsobom porušujú trestné právo a prehrešujú sa hlavne na deťoch. Takže dve krátke otázky, hoci e, si myslím, že už teda nemáme toho času veľa. Táto správa je veľmi jasná a vlastne uviedli ste to aj veľmi reálne, že pred nami je ešte veľmi veľa práce, takže budem na to, aby tá smernica skutočne bola e, účinná, musí byť transponovaná vo všetkých členských štátoch Týka sa to prevencie, týka sa to pomoci, týka sa takisto stíhania, a vyšetrovania, ale treba takisto povedať, že tá smernica má už 6 rokov a tá transpozícia na úrovni členských štátov sa síce robí, ale sú tu skutočne veľké rozdiely medzi jednotlivými členskými štátmi, takže je to ako keby taká mozaika medzi jednotlivými štátmi, čo vznikla, nie je to potom až také účinné, možno v každom prípade to pomáha, ale predsa len sú tu určité veľké prekážky, ktoré ako keby opodstatňovali toto oddialovanie kompletnej transpozície, implementácie a tá situácia skutočne si vyžaduje riešenie. Takže e, pokiaľ ide o otázku nahlasovania toho obsahu, tak ako ste to práve boli naznačili, je tu ešte stále veľký priestor pre členské štáty, sú tu hotliny, ktoré by sa mali, núdzové linky, ktoré by sa mali podporovať. To znamená, je tu viacero modelov, ktoré môžeme využívať. Sú tu mimovládne organizácie, verejné orgány, súkromné organizácie. Zaznamenali ste možno, že sú tu nejaké modely, ktoré fungujú lepšie, ktoré by vlastne využívali taký prirodzený právny spôsob boja proti tomuto fenoménu, ktorý sa viac uprednostňuje ako ostatné. Po druhé, tieto horúce linky sú skutočne v dostatočnej miere využívané Napríklad pred pár mesiacmi bolo podujatie, kde som počula, že tieto hotlinky jednoducho nie sú tu na to, aby sa reagovalo na obsah týchto stránok, tak neviem potom, na čo tie stránky sú, keď sa nepoukáže na tú monštroznosť týchto stránok. A potom je tu ešte aj otázka financovania. Všetci tí aktéry, s ktorými som sa stretla, hovorili o nedostatočnom financovaní, ktoré sa veľmi rýchlo ukončí. Myslím, že to je veľmi dôležitý aspekt na to, aby sme správnym spôsobom pomáhali členským štátom. A na záver by som ešte chcela povedať, posledná otázka napríklad v Spojených štátoch amerických, ten štát rieši túto otázku aj prostredníctvom DNA. A takýmto spôsobom sa vlastne zvýšia šance aby sa jednoducho ukončilo, ukončilo takéto prehrešovanie sa na deťoch prostredníctvom onlineovej e, pornografie a týka sa to predovšetkým pedopornografie a zneužívania, sexuálneho zneužívania detí. Táto technika sa využíva aj v Európe? Ak áno, aké sú výsledky? Nemali by sme to uplatniť vo všetkých štátoch, ak to už niekde funguje, pretože to skutočne by nám pomohlo vysledovať týchto zločincov a možno pomôžu aj nejaké iné veci, ale aspoň by to preukázalo, že my, Európania, netolerujeme takéto ohavnosti. Ďakujem. Ďakujem pekne, Natalie. Jean sa vzdala, dobre poriadku, takže Anna Mária už je po jednej hodine. Jean sa už zriekla slova, pretože mali sme skutočne dlhé dopoludne a už je po jednej, takže už možno iba minútka. Neviem, či komisia chce reagovať na otázky. Ja sa chcem poďakovať iným spravodajcom. Chcem povedať, že máme spoločný účel, máme dobrú bázu na spoluprácu. Ďakujem. Komisia rýchlo chce reagovať. Áno, pán predseda, boli tu otázky z dvoch poslancov. V stručnosti to zodpoviem. Pokiaľ ide o to omeškanie, áno, viaceré členské štáty boli ne, sa omeškali, pokiaľ ide o informáciu, notifikáciu Takisto proti 15 štátom vlastne postupujeme, alebo sme postupovali, pretože boli v omeškaní, ale už sa to uzatvorilo a teraz prejdeme cestou k tej správe hodnotiacej. Pokiaľ ide o prevenciu, súhlasíme s vami, je to kľúčový aspekt, pokiaľ ide o zlepšovanie tej situácie. Snažíme sa z toho vytlesť to najlepšie, pretože tým pokiaľ ide o ochranu obetí, a pravdepodobne to bude to kľúčové v rámci našej práce v nadchádzajúcich mesiacoch, aby sme sa pozreli na to, ako členské štáty implementujú, ako využívajú tie možnosti, pracujú, nakladajú so situácie, a tam, kde to je potrebné, tam zakročíme. A pokiaľ ide o švedský model, na ktorý ste poukázali, táto smernica už poukázala na to, že dieťa nemôže byť kriminalizované v tomto prípade a zníženie dopytu po takýchto obsahoch závislí od podpory potenciálnych páchateľov a to je jeden z tých prvkov toho balíka prevenčných opatrení, ktoré sú vlastne tie zmenice, na ktoré sa budeme sústrediť v rámci implementácie. A pokiaľ ide o tie horúce linky, podľa nášho názoru iba jedna, podľa našich vedomostí je iba jedna stránka, ktorá sa nemôže pozerať na obsah, to je Taliansko. Snažíme sa s kolegami konzultovať, aby sa situácia zlepšila, samozrejme v, v rámci výmeny overených postupov. A na záver, pokiaľ ide o proaktívny prístup zo strany priemys- priemyselnenia toho, čo sa využíva v USA, iba chvíľočku. Žiadny obsah nemôže byť označený dostatočne rýchlo na to, aby sa zabránilo tomu reuploadu. Ako náhle sa to však označí, tak sa to už potom na ten internet nedostane. Takže to je asi všetko. Ešte jedna vec tu bola. Išlo tu o tie overené postupy, administratívne opatrenia, legislatívu. To bude naša práca v rámci využívania výmeny overených postupov medzi jednotlivými členskými štátmi, takže to bude jedna z tých klasických čerot našej práce. Ďakujem pekne. To nám skutočne pomohlo. Ďakujem pekne. Prezentácia Anne Márie bude 30. mája, takže ďakujeme pekne za jej prácu. Ďakujem pekne. A to je koniec dopoludňajšieho zasadnutia. A budeme mať poludinové zasadnutie ešte popoludne o 2.30. Ďakujem pekne a možno vás uvidím po obede.